Navrhujem, aby sme začali, kolegyne a kolegovia. Prejdeme k bodu 26. Máme tu dnes hostia na našom výbore, doktora Luborovska. A ten predniesie prezentáciu o o špeciálnej správe absolutórium za rok 2011 o riadne konfliktu vo vybraných, eh, riadne konfliktu zájmov v vybraných agentúrach EÚ. Najskôr vám dáme slovo a potom prejdeme k ďalším častiam rozpravy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, prešiel by som do angličtiny. Vážený pán predseda, vážení poslanci, Chcem sa vám poďakovať za priestor zúčastniť sa vašej schôdze a taktiež chcem vám sa poďakovať za váš záujem o dvor auditorov, najmä o túto e, osobitnú správu k riadeniu konfliktu záujmov vybraných agentúrach EÚ, ktorá bola zverejnená začiatkom oktobra minulého roka. Ak sa nemýlim, otázka konfliktu záujmov v agentúrach vznikla ako iniciatíva tohto výboru ešte v roku 2009. Teda vzhľadom na to preskočím tú časť svojej prezentácie, kde vysvetľujem, prečo je konflikt záujmového sledovanie tak dôležité. Začal by som teda, prečo dvor auditorov si vybral toto tému. Ako viete, ešte na jar roku 2011 Európsky parlament konkrétne e, výbor na kontrolu rozpočtu, požiadal dvor auditorov, aby e, e, podrobne analyzoval postup agentúr v riadení situácií, v ktorých môže dôjsť potenciálne ku konfliktu záujmov. Taktiež sme sledovali činnosť viacerých agentúr Taktiež sme sledovali teda činnosť viacerých agentúr, ktoré e, sa zameriavajú na viaceré témy. Okrem toho, viaceré z týchto agentúr sa zameriavajú na rozhodnutia v oblasti bezpečnosti, e, bezpečnosti spotrebiteľa, ďalej potravinovej bezpečnosti, dopravy a tak ďalej. Dvor prijal viacero e, politických rozhodnutí a postupov, ktoré sa vzťahujú na riadenie situácií konfliktu záujmov v štyroch vybraných agentúrach, konkrétne e, Agentúra pre bezpečnosť leteckej dopravy, ďalej Agentúra pre chemikálie, ďalej EFSA a Agentúra pre liečiva. Audit sa zameriaval na tieto hlavné otázky či vybrané agentúry vhodne riadia a vysporiadajú sa s týmito situáciami konflikt zájmov. E, zároveň sme sa snažili nájsť odpovede na dve podotázky. Po prvé, či sú k dispozícii vhodné postupy neriadne takýchto situácií a druhá otázka, či e, vybrané agentúry e, aplikovali potom tieto postupy, ktoré mali k dispozícii ako to už býva v týchto osobitných správach, sa snažíme poskytnúť e, závery aj odporúčania. Predmetným bodom e, v úvode auditu bolo nevyhnutné stanoviť parametre. Predovšetkým, keďže nebola e, presne zadefinovaná situácia konfliktu záujmov, považovali sme za veľmi užitočnú definíciu OECD. Ďalej po druhé, vznikla potreba vytvoriť referenčný rámec na minimálne požiadavky, čo sa týka nezávislosti a transparentnosti kľúčových hráčov v jednotlivých procesoch v týchto agentúrach. Okrem toho bolo nevyhnutné oprieť sa usmernenia OECD, ktoré poskytujú postupy riešenia takejto situácií konfliktu záujmov. Teraz by som sa rád vyjadril k tomu, čo presne auditory zistili a aké odporúčania potom predniesli. Správa sa sústreďovala na e, riadenie situácií konfliktu záujmov v štyroch agentúrach, ako som už spomenul. Prvý záver bol taký, že neexistuje regulačný rámec EÚ, ktorý by sa zameriaval na konflikt záujmov a to by znamenalo, že by existovali minimálne požiadavky nezávislosti a transparentnosti, ktoré by sa stiahovali na všetky agentúry a na všetkých kľúčových hráčov ktorí majú vplyv na strategické konanie a príjmanie rozhodnutí. Čo sa týka podrobných záverov, dvor dospel k dosť zmiešaným eh, dojmom. Poprvé, skonštatoval, že eh, žiadna z tých vybraných agentúr nemá vhodný postup na riešenie situácie konfliktu záujmov. Eh, druhý nedostatkov, ktoré dvor skonštatoval, boli však odlišné v jednotlivých agentúrach. Keď máte k dispozícii e, kópiu správy, vidíte e, po odseku 18 v tabuľke a taktiež v prílohách e, rímska 3 a 4 výsledky tohto bodu. Konkrétne dvor zistil nasledovné. Z vybraných agentúr, agentúra pre liečivá a EFSA majú najlepšie vypracovanú stratégiu vysporiadania sa situácií konfliktu záujmov v zvyšných dvoch agentúrach boli postupy eh, nedostatočné, a pričom agentúra pre bezpečnosť leteckej dopravy nemala vôbec žiadnu stratégiu. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že vybrané agentúry nemali vhodné postupy na zadefinovanie konfliktu záujmov pred kandidátom, pred odborníkom, eh, členom eh, riadiacej rady teda predtým, ako takáto osoba bola vymenovaná do funkcie. Toto platilo pre všetky štyri menované agentúry. Okrem toho, dvor skonštatoval nedostatky v agentúrach, čo sa týka eh, prehlasovania o finančných záujmoch. Eh, chýbali taktiež hodnotiace kritéria, alebo ak tam boli kritéria, tak sa nedodržiavali. Ďalej, čo sa týka implementácie politiky agentúry pre chemikálie, E, vo vzťahu k zamestnancom tam boli veľmi značné nedostatky. E, boli tam taktiež problémy s transparentnosťou. E, očakávame, že výročné vyhlásenia o finančných záujmoch sa budú predkladať v slode s pravidlami. Dvor však skonštatoval, že vo všetkých agentúrach, okrem agentúry pre leteckú dopravu, sa to tak robilo, avšak Dvor skonštatoval, že vybrané agentúry sú menej transparentné z hľadiska zverejňovania týchto vyhlásení počas zasadnutí a taktiež v kontexte vedeckého príjmania rozhodnutí. Na druhej strane školenia v oblasti konfliktu záujmov, to sme tiež skúmali a zistili sme, že ho poskytujú všetky vybrané agentúry, ale agentúra pre chemikálie a agentúra pre leteckú dopravu, tam boli nedostatky do značného charakteru. Ďalej, pokiaľ ide o agentúru e, bezpečnosti leteckej dopravy. Tam boli e, problémy s načasovanosťou takýchto školení, zatiaľ čo pri agentúre pre chemikálie tam bola nízka návštevnosť takýchto školení. E, čo sa týka postupov, ktoré boli k dispozícii, keď odchádza zamestnanec alebo člen um, predstavenstva z takéto agentúry do súkromnej sféry, tam boli výrazné nedostatky kontroly ďalšieho postupu. Jednak chýbali ustanovenia súvisiace s rizikom e, ďalšej profesionálnej činnosti takýchto e, bývalých zamestnancov a nedostatky objektívnych kritérií, ktoré sa vzťahujú na presnú definíciu e, situácie konfliktu záujmov. Ďalej, rokovania o budúcich zamestnancoch neboli pokryté v tejto oblasti. Ďalej dvor skonštatoval, že iba agentúra pre liečivá mala politiku vzťahujúcu sa na dary, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov. Dvor poskytol konkrétne odporúčania, ktoré sú k dispozícii v správe. Napríklad dvor odporúča, aby všetky vybrané agentúry si e, vytvorili alebo naďalej rozvíjali politiky a postupy konfliktu záujmov, ktoré budú riešiť konkrétne e, rizikové situácie. Kandidáti v príslušných agentúrach by sa mali e, previerkovať ešte predtým, ako vstúpia do vzťahu s agentúrou. Toto odporúčanie sa vzťahuje na všetky agentúry, ktoré boli predmetom výskumu. E, taktiež by si agentúry mali stanoviť jasné kritéria, čo sa týka e, vypracovania e, prehlásení o finančných záujmoch, ako aj pre postupy porušenia pravidel transparentnosti. To sa vzťahuje na celú agentúru. E, najmä agentúra pre chemikálie tá by mala zlepšiť implementáciu politiky konfliktu záujmov pre zamestnancov a členov o, e, odvolacej rady. Mohol by som pokračovať s uvádzaním týchto odporúčaní, ktoré dvor, dvor vypracoval, ale trvalo by to e, príliš dlho. Ak dovolíte, tejto chvíli by som rád povedal, keďže si uvedomujem, že vás veľmi nezaujíma to, čo sa stalo v minulosti, ale skôr vás zaujíma to, čo sa udeje v budúcnosti. A preto by som rád spomenul, že jedno z odporúčaní Dvora auditorov, respektíve dve odporúčania, konkrétne 10 a 11, hovoria, že dvor považuje za eh, vhodné, aby legislatívny orgán eh, v konzultácii s ostatnými inštitúciami zvážili eh, ďalšie rozvíjanie regulačného rámca EÚ, ktorý bude zameraný na riadenie situácií konfliktu záujmov na základe usmernení OECD a vhodných postupov z iných oblastí. Ešte je potrebné objasniť ďalší dôležitý bod. Dvor auditorov uzavrel eh, túto trénu činnosť v auguste 2011 a je dôležité si uvedomiť, že akýkoľvek vývoj po tomto dátume už neboli predmetom e, tejto konkrétnej správy. A ešte, pán predsedajúci, ak dovolíte, teraz sa viedrím k tomu, ako dvor postupoval v tejto situácii a v hodnotení činnosti týchto agentúr. Podarilo sa nám podrobne preskúmať situáciu vo všetkých štyroch vybraných agentúrach pričom sme organizovali schôdze na rôznych úrovniach. Taktiež e, sme zhromaždili všetky potrebné dokumenty, aby sme potom mohli fundovane zaujať závery a odporúčania. Myslím, že to je všetko, pán predsedajúci, v tejto chvíli. Ešte, ak dovolíte, úplne posledná vec. Chcel by som zdôrazniť, že bez konštruktívneho prístupu všetkých štyroch agentúr v tomto procese auditu a taktiež bez e, veľmi odovzdaného týmu auditorov, ktorí pracovali na tejto úlohe, by sa mi e, nepodarilo ma túto česť prednášať vám túto správu, takže chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým týmto zúčastneným stranám a teším sa na vaše otázky. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste ma pozvali na vašu schôdzu. Ďakujem. Well, thank you very much. Ďakujeme pekne, pán Lubors. To bolo naozaj veľmi zaujímavé a teší nás, že konečne máme aj štruktúrálnu e, diskusiu na túto tému a nevychádzame len z rôznych e, anekdot. Mm, teraz e, mám zoznam rečníkov. Barstaj, skoro Lepáš e, aj ja som na zozname. Pýtam sa, či sa ešte chce niekto ďalší prihlásiť. Ak nie, Barstaj má slovo ako prvý. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať dvoru auditorov, pretože vypracovali veľmi zaujímavú správu. Ja som taktiež členom výboru pre rozpočtovú kontrolu a, a vzhľadom na to často si čítam rôzne správy dvora auditorov. Musím povedať, že táto konkrétna správa je naozaj e, veľmi dobre vypracovaná. Isté, že vo všeobecnosti je kvalita vašich správ veľmi dobrá. Už na túto správu čakáme e, istý čas a žiadali sme už predchádzajúcich členov. Chcem sa poďakovať aj predchádzajúcemu, aj tomuto týmu za prácu na tejto správe. Nede tu o to, aby sme sa zameriavali na minulosť, ale na budúcnosť. A to je aj cieľom nášho výboru. Musíme sa naozaj snažiť pracovať na vytváraní našej budúcnosti. Minulosť je predmetom absolutória, ak tak to má byť. Chcem sa opýtať, komisie. Vo vašom úvode spomínate odporúčanie 10 a 11, ktoré kladú veľmi konkrétnu otázku Európskej komisii a navrhujú, aby komisia predložila konkrétne návrhy v súvislosti so správnosťou istých pravidel a taktiež, čo sa týka regulačného rámca riadenia konfliktu záujmov. Takže pýtam sa, budete pozitívne na to reagovať Európska komisia. E, čo si myslíte, kedy by sme mohli očakávať tieto návrhy? Ďakujeme pekne. E, ďalej Corinne Lepáš. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, ja sa chcem pridať uh, svojimi ďakovaniami k tomu, čo povedal kolega Bastas. Je to správa, na ktorú čakáme už veľmi dlho, je veľmi dôležitá a to z viacerých dôvodov. Predovšetkým je to téma, ktorá je zásadná e, v tom zmysle však, že najdôležitejšie je to, aby spoluobčania dôverovali v naše inštitúcie a v ich rozhodnutia. Čo sa týka otázky konfliktu záujmov, to je téma, ktorá sa neustále vracia ktorá, a zároveň podrýva dôveru, ktorú e, môžu mať spoluobčania e, v kvalite inštitúcií, ktoré, e, rozhodnutí, ktoré boli prijaté inštitúciami a k dôvodom, pre ktoré boli takéto rozhodnutia prijaté. Je to naozaj veľmi dôležité. E, v podstate to upozorňuje na viaceré problémy a nesprávne fungovanie e, ktoré si vyžiadali niekoľko korekcií. Pán predseda, problém spočíva v tom, že to, čo ste tu povedali, to nie je len na papieri, ak to tak môžem povedať. Ide o dôsledky, dôsledky uh, k s rozhodnutiami a dôsledky, ktoré, alebo tie dôsledky, ktoré tieto rozhodnutia môžu mať. To sa nás týka všetkých. Európska agentúra pre životné prostredie včera predložila veľmi dôležitú správu, 800 stránkovú správu, veľmi naozaj objemnú. Možno povedať, že som ešte celú nestihla prečítať, ale v tejto správe sa hovorí o anomáliách v procese prijímania rozhodnutí a v meškaní týchto rozhodnutí. A pritom sa jedná o rozhodnutia, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravie občanov, pre životné prostredie, aj pre verejné financie, okrem iného. A ide o časové sklzy, ktoré e, prijímania rozhodnutí e, časové sklzy pri e, príjmaní ex, e, expertíz, vykonaní štúdií a je to naozaj neob, neobhájiteľné. Je to teda naozaj zásadná téma. Mám dve otázky. Poprvé, <clears throat> je pravdepodobné, že touto istou témou sa bude dvou auditorov zaoberať čoskoro a príjme rozhodnutia o všetkých agentúrach Myslím si, že to je veľmi dôležité. Rozhodnutie v tom zmysle, ako tie agentúry zareagovali na kritiku. A druhá otázka, ktorá tu už vlastne zaznela a je zameraná pre všetkým na komisiu. Očakávate, že do konca tohto mandátu bude iniciatíva e, tak, aby sa táto téma vyriešila zásadným spôsobom a aby tie kritiky, ktoré zaznievajú e, na adresu Európskej únie, parlamentu, úlohe, úlohy lobby, spochybnenie správ odborníkov, aby sa to celé dalo napraviť a zabezpečiť, aby všetko išlo podľa predpisov a aby sa to kontrolovalo, zdôrazňujem, kontrolovalo aby tie vyhlásenia o konflikte záujmov, respektíve e, na úvod vyhlásenie o nekonflikte záujmov a následne pri vyhlásení konfliktu záujmov prijaté následné kroky. To je podstatné, to všetko musí byť pod kontrolou. E, má to dopad na kvalitu rozhodnutí, ktoré sa prijímajú a takýmto spôsobom sa zásadným spôsobom dá zvyšiť dôvera spolupčanov, ktorú by mali mať v našej agentúri. Je to jednoducho nevyhnutné. Nielen v, v našej agentúri, ale aj k práci nás, parlamentu, komisie a rady. Ďakujem. Ďakujem pekne, Korin Lepáš. A teraz dostane slovo pán Lubrovsk, pretože tu odzneli viaceré témy a teraz môžete reagovať, nech sa páči. Či pardon, ešte sa niekto prihlásil, predsa len. Myslel som, že už to je vybavené. Takže pánovi spravodajcovi sa nechcem zachovať, takže ho vynechám. Teraz ten slovo pán Gerbrandy. Ja som sa dal na záver e, do zoznamu, keď som pred chvíľkou sedela na vašej stoličke. Takže predovšetkým je veľmi dôležité pre Európu, aby sme mali silné, nezávislé autoritatívne agentúry. A preto je mimoriadne dôležité, aby sme vyriešili problém konfliktu záujmov. To však neznamená, že žiadne kontroverzné rozhodnutia agentúry nebudú príjmať v čase, keď bude úplne vyriešený problém konfliktu zájmov, lebo jednoducho to môže byť e, súčasťou práce agentúry ich rozhodnutia. Aj kontroverzné rozhodnutia sa musia príjmať. Eh, ja dúfam, že to bude štruktúrálna diskusia a nielen diskusia taká náhodila na základe ojedinelých prípadov, ktoré sme zaznamenali za posledné roky. Dnes ráno bolo vypočutie vo výbore pre rozpočtovú kontrolu o absolutóriu na rok 2011 a hovorilo sa tam aj o tejto zvláštnej správe, takže už dnes ráno sme o tom hovorili, ale mám zo pár pripomienok a zo pár otázok na člena um, účtovného dvora. Predovšetkým súhlasím s vašim odporúčaním, e, že by sme mali mať naše vlastné usmernenia, pretože usmernenia OECD v žiadnom prípade nestačia neriešia všetky, nedotýkajú sa všetkých problémov, ktorým čelia agentúry. Napríklad usmernenia OECD pojednávajú len e, o zamestnancoch organizácií a nie o externých e, expertoch a to je tá najkontroverznejšia záležitosť, e, ktorú riešime v súvislosti s týmito agentúrami. Čiže úplne s vami súhlasím, alebo s týmto tvrdením súhlasím a chcel by som požiadať aj komisiu, e, čo si myslí o tom, aká je táto situácia. Mám otázku na e, váženého člena účtovného dvora O akých otázkach sa tu bavíme? Jedna otázka nie je vo vašej správe, ale veľmi dôležitá. Ide o konflikt medzi samotnou agentúrou a jej správnou radou. Správnou radou, na, v ktorej sú zastúpené všetky členské štáty. Veľmi často sa premietajú do správania riadiacej rady národné záujmy. To takisto by mohol byť konflikt záujmov, teda, že to nie je v záujme agentúry, ale takisto máme agentúry, kedy národní zástupcovia sedia v predstavenstve v mene určitých národných agentúr a tam je jednoznačný konflikt záujmov, pretože ich národné inštitúcie veľmi často sú vnímané ako priami konkurenti európskych agentúr. A preto sa pýtam, prečo tieto otázky neboli súčasťou e, vašej štúdie a či by to nebola dobrá téma na preskúmanie do budúcna a potom by sme mohli celkovo diskutovať o úlohe národných zástupcov v správnej rade, pretože myslím si, že agentúry by mali byť nezávislé a teda nemali by tam mať zástupcov členských štátov, ktoré im um, pozerajú spoza chrbta na prsty a obhajujú národné záujmy. Dnes ráno výkonný riaditeľ EFSA vyhlásil, že chce spraviť experiment s tým, že budú mať viac interných expertov, predovšetkým pri tých citlivých otázkach ako GMO a ako e, prísady z potravín, že je lepšie mať interných expertov a nevyužívať expertov, ktorí pracujú na univerzitách, vo vedeckých kruhoch a tak ďalej. Že to je spôsob, aký sa používa v Spojených štátoch, kde máte veľmi silné nezávislé agentúry, napríklad agentúra na ochranu životného prostredia. Otázka. Ako na komisiu, tak aj na účtovný dvor. Nebolo by lepším riešením, ak by sme chceli zabezpečiť úplnú nezávislosť, nebolo by najlepším spôsobom vyriešiť otázku konfliktu záujmov a sme ochotní zaplatiť tú cenu, pretože takýto systém by bol oveľa nákladnejší ako ten aktuálny, čo máme. Ďakujem pekne. Ďalším, ďalšou rečničkou je Mišo Chivasi. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, púšťame sa do veľmi mimoriadnej témy, témy konfliktu záujmov a ja sa pridájam, pripájam ku kolegom, ktorí tvrdia, že treba mať nutne kontrolu, ale na čo nám je kontrola nad konfliktom záujmov, keď nebudú sankcie? Čiže tu nejde o politiku sankcionovať, ale podľa mňa nutne musíme zaviesť nejaké sankcie. A ja by som chcela pripomenúť všetky tie konflikty zaujímavé, ktoré sa prejavili pri agentúrach. Veľmi často povieme, no dobre, ale tých odborníkov vyberajú členské štáty. A teda je veľmi dôležité, aby na úrovni agentúry bol nejaký útvar, ktorý bude dohľadať nad prácou agentúry a e, nad tým, že keď e, budú navrhovaní experti, ktorí nezodpovedajú, tak jednoducho nebudú zvolení a tento útvar povie, dobre, musíme zvoliť iných expertov, kde sa vyhneme po, potenciálnemu konfliktu záujmom. A potom je tu ďalšia otázka členov predstavenstva. Napríklad generálne riaditeľstvo Sanko alebo generálne riaditeľstvo pre konkurencieschopnosť alebo energetiku. Od nich sa nevyžadujú týchto generálnych riaditeľov vyhlásenie o záujmoch to je takisto nesprávne fungovanie. Ako je to možné, že generálni riaditeľia od nich sa nevyžaduje podanie vyhlásenia, ale momentálne voči agentúram sme veľmi prísni a tvrdí a poslanci e, tlačia na to a zároveň na komisii nemusia predkladať napríklad e, DG komisie príjmajú rozhodnutia proti priemyslu a nikto nemusí tam podávať vyhlásenie o záujmoch. A tretia vec, ktorá ma mimoriadne šokuje, hovoríme o agentúrach, hovoríme o generálnych riaditeľstvách, dorovňa, dokonca aj na úrovni Európskej komisie, keď sme menovali Michela Petit do vedenia etického výboru, ktorý vypracúva v podstate e, etické správanie pre komisárov po ukončení ich funkčného obdobia teraz e, je to niekto následne, kto pracuje v advokátskej komore alebo pre Philip Morris. Ako my, poslanci, európsky poslanci, môžeme akceptovať, že na čele etického výboru sedí niekto, kto e, koná v konflikte záujmov. E, pri agentúrach ideme proti tomu a tu nie. Podľa mňa konflikt záujmov a chceme robiť pri agentúrach, musí to byť všade. Musíme tu mať kontroly a musíme tu mať sankcie a potom budeme dôveryhodní voči, v očiach všetkých spoluobčanov. Gut, jetzt erhält dann abschließend. Teraz na záver dostane slovo opäť doktor Dubors, aby odpovedal na otázky, ktoré tu zazneli a aby sa vyjadril k pripomienkam. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať neskôr pánovi Stajsovi e, za jeho milé slova, čo sa týka našej práce. A má pravdu v tom, že iniciatívu v tomto smere prijavil už môj predchodca a taktiež tomu predchádzala osobitná správa môjho írskeho kolegu ešte predtým, ako som nastúpil do funkcie ja minulý rok. Pani ak som to správne pochopil, pýtali si sa na to, aké ďalšie kroky náš dvor plánuje do budúcna. Tak ako v každej správe, aj tu účtovný dvor po vhodnom čase potom prehodnotí, aké ďalšie kroky by boli e, najvhodnejšie. V tomto prípade by možno bolo zaujímavé pre váš výbor, keby som spomenul, že komisia úplne na konci minulého roka e, vypracovala cestovnú mapu spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ a tam okrem iného sa hovorí práve o tom, ako sa máme vysporiadať s situáciami konfliktu záujmov. Časový harmonogram v tomto smere je predpokladaný do konca tohto roka. Teda podľa mňa by bolo o mnoho rozumnejšie vyčkať, pretože agentúry musia najprv e, vytvoriť prijaviť iniciatívu z hľadiska postupov, ktoré plánujú prijať tomto rámci a potom bude priestor ich implementovať. Takže pre nás by bolo lepšie vyčkať a potom neskôr sa nad tým zamyslieť, či sa situácia zlepšila alebo nie. V tejto chvíli môžem povedať toľko, že sa to rozhodne bude sledovať na úrovni účtovného dvora. Otázka však znie tak, kedy rozhodne na to však nezabudneme. Čo sa týka otázky spravodajcu, Nož. My sa snažíme poskytnúť čo najucelenejší pohľad na celú situáciu. Teda skúmame všetky situácie konfliktu záujmov od samého počiatku v našej správe spomíname celý rad situácií, ktoré súvisia s tzv. inherentným rizikom, ktoré súvisí s konaním niektorých agentúr. Národné orgány, ktoré sú zastúpené napríklad v riadiacich eh, radách, eh, ale iné postupy eh, ešte sú aj iné príklady, kde by sa dali vysledovať takéto situácie. Neviem, či sú tam všetky zahrnuté, ale teraz eh, si myslím, že môžem povedať, že sme sa snažili zo všetkých síl poskyt, pokryť naozaj všetky eh, možné rizikové situácie, ak nie všetky. Ďalej, čo sa týka využívania vlastného e, zdroj, vlastných zdrojov. To sa týka jednej konkrétnej agentúry. Máte pravdu v tom, že by sa na to mali použiť najmä hlavné a vlastné zdroje. Otázka však znie, či je tento prístup dostatočne vyvážený. Tu je potrebné zvážiť náklady a zisky. Myslím si, že na to sa musíme naozaj zamerať a zvážiť, či je vhodnejšie to urobiť z pokrytie vlastných zdrojov alebo inou formou. Situácia nie je jednoduchá. Niektorí odborníci to vnímajú dosť komplikovane pre svoju kariéru, buď profesionálnu alebo akademickú. Teda vidíme, čo chcete povedať, kde ten problém leží, ale nemám žiaľ žiadne jednoduché riešenie tejto situácie. Ďalej, to, čo povedala pani eh, Rivasi, mm, máte pravdu. V našich odporúčaniach sme veľmi obozretní, keď hovoríme, že legislatívne orgány musia zvážiť, ako by bolo vhodné rozvíjať ďalej regulačný rámec EÚ. Keď sa pýtate na môj osobný názor, tak by som povedala, že áno, máte pravdu. Nemalo by sa to riešiť len s agentúrami. Malo by sa to stiahovať aj na inštitúcie EÚ, aj na rôzne iné orgány. Všetky subjekty by mali byť predmetom takéto revízie. Je potrebné e, stanoviť, e, aká úroveň tohto skúmania by sa stiahovala na také všeobecné postupy a aká na také konkrétne, ako napríklad teraz v tomto prípade vo vzťahu k agentúram. Sú to čisté oblasti, na ktoré je potrebné sa zamerať podrobnejšie v prípade agentúry. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že som odpovedal na všetky otázky. Vielen Dank. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vaše odpovede, za to, že ste boli s nami, že ste prezentovali vašu správu a je dôležité, že sme si uvedomili, že ešte niekde musíme dobehnúť určité nedostatky, na tom budeme pracovať a je to úloha pre nás, aby sme takýmto spôsobom pracovali a k tomu aj vaša správa dnes veľmi prispela. Ďakujem veľmi pekne a my prejdeme teraz k ďalšiemu bodu. Ide tu o smernicu o mede. Nech sa páči, môžete k smernici o mede. Prepáčte, pán Pece, ja som sa písal aj otázku komisia. Neviem, či je tu komisia prítomná, ale pani Lepáš sa vyjadrila k záverom 10 a 11. A to sa takisto týka komisie. Ak je komisie zastupná, tak by som bol rád, ak by sa vyjadrili. Ak ich niekto nahrádza, Možno by bolo dobre, aby nám napísali aspoň písomnú odpoveď. Je tu komisia, viete sa vyjadriť? Nech sa páči. Vážený pán predseda, áno, na jednej strane zastupujem DG Sanko, takže nie všetky DG, eh, ktorých sa týka toto absolutórium, ale myslím si, že otázka špecificky eh, týkajúca sa DG Sanko a ktorá sa E, týkala nového návrhu generálnej riaditeľky výkonnej agentúry v tom zmysle, že viac zamestnancov EFSA by sa zapájal do znaleckých posudkov. Myslím si, že to je úplne nový návrh, my ho skúmame a mm, ako to povedal správne predstaviteľ účtovného dvora, naozaj treba zvážiť prínosy a náklady a nájsť správnu rovnovahu preto, aby sme na, druhej, na jednej strane mali dobré znalecké posudky a na druhej strane najvyššiu možnú mieru nezávislosti. A myslím si, že práve z tohto pohľadu by sme mali veľmi dôkladne to preskúmať a my to tak aj spravíme z EFSA. Takisto chcem potvrdiť to, čo povedal zástupca komisie dnes ráno, alebo zástupkyňa, že čo sa týka odporúčaní, o ohľadom spoločného rámca pre nezávislosť agentúr. Je to odporúčanie, ktoré spravila aj medziinstitucionálna skupina, keď sa vyjadrovala k agentúram a prevzalo sa to do cestnej mapy komisie, e, kde aktivity 33 a 35 ho, o tom hovoria. Čiže generálny sekretariát e, pripravuje tieto us, usmernenia, mali byť hotové do konca roku 2013 a samozrejme robí si to aj v spolupráci s agentúrami. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, že ste zodpovedali ešte tieto otázky, takže prejdeme k tomu ďalšiemu bodu a to je smernica o medii a dostane slovo Julie Gerling. Nech sa páči, pani Gerling, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže chcem veľmi, veľmi stručne, zbežne vysvetliť logiku môjho stanoviska k tejto správe. Je to pomerne jednoduché a priamočiare. Tá správa je jednoduchá. Komisia má dôvody pre zrevidovanie tejto smernice. Prvým je objasnenie právneho sta, štatútu E, pelu a medu, kde sa hovorí, že pel je súčasťou medu. A druhá sa týka zosúladenia smernice s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy v súvislosti s delegovanými aktami. Takže k tej prvej veci rozhodnutie Európskeho súdneho dvora zo septembra 2011 dospelo k záveru, že med, ktorý obsahuje geneticky modifikovaný pel, musí byť považadovaný za potravinu, ktorá je z GMO čo sa týka potravín a krmiv, to bude právnická definícia a v podstate to v zákone znamená, že pel je súčasťou medu. Návrh komisie, ktorý sme dostali, sa snaží napadnúť tento záver a uvádza, že pel je prirodzeným komponentom medu a nie prísadou medu. To je v súlade s kodexom alimentáriusom, kde sa hovorí o tom, že med je potravina, ktorá neabsahuje žiadne prísady to znamená, je to v podstate produkt s jednou e, zložkou a to je med. A pel je súčasťou medu a nie prísadou v mede. Takže celý ten argument vlastne stavia a padá na tejto problematike. A z týchto dôvodov a keďže sme si pozreli všetky dôkazy a hovorili sme s ľuďmi z viacerých e, skupín, rôznych skupín zainteresovaných, Mňa, mne celkom vyhovovalo to, že je to v súlade s kodexom a myslím si, že názory spotrebiteľov sú také, že med je jednozložkovým produktom, že to nie je akýmsi amalgámom viacerých prísad. A z tohto dôvodu som ochotne akceptovala túto časť návrhu komisie s malými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré si môžete prečítať v mojej správe. Takže ja som nemala pocit, že tomu treba príliš veľa dodávať, samozrejme okrem toho, že je potrebné to e, zosúľadiť s prácou, ktorú robíme na tomto výbore ohľadom informácií o potravinách pre spotrebiteľa. Avšak tie otázky zosúladenia s Lisabonom, tam ide o zásadnejšie veci. Ja som zaujala podobné respektíve presne také isté stanovisko, ako bolo v súvislosti tzv. raňajkovou smernicou. To znamená, komisia e, cez delegované akty mení, môže meniť prílohy. Prílohy smernice obsahujú názvy produktov, popis definície a kritéria zloženia tie aspekty, ktoré zabezpečujú to, že to, čo kupujeme v EÚ označené ako med, je naozaj medom a zabezpečuje sa integrita tohto produktu. A preto si myslím, že sú to zásadné prvky smernice, kde sa presne, 95, kde sa hovorí presne o tom, čo môže ísť na trh pod názvom MED. Podľa zmluvy e, legislatívec môže takéto právomoci dať komisii len pri zmenách nezásadných prvkov smernice. A preto v môjom pozmeňujúcom návrhu e, som e, v podstate hovorila o tom, že prílohy sa nemôžu meniť komisiou na základe delegovaných aktov, a všetky pozmeňujúce návrhy tohto typu teda by mali ísť cez riadny legislatívny postup. Kratučko riešim otázku geneticky modifikovaných organizmov. Komisia bez spochybnenia akceptuje závery súdneho dvora, že nariadenie o potravinách a krmivách sa musí uplatňovať na med rovnako ako na iné produkty. Súhlasím s týmto stanoviskom. Mm a opäť som mala pocit, že nie je potrebné to ďalej meniť alebo predkladať pozmeňujúce návrhy. Z nedávnych diskusí s tieňovými spravodajcami jasne vyplynulo, v podstate sme nemali diskusie, skôr sme si vymenali e-maily. Tam som pochopila, že určit, prevládajú určité obavy a e, dúfam, že dnes nájdeme nejakú, nejaký spoločný základ, nejakú spoločnú reč. Vielen Dank. Äh, von der EVP vertritt Frau Hitt. Za EPP kolegyňa Hybner. Ja som sa chcela prihlásiť do diskusie. Aha, nie, tak dobre. V nemej skupiny SAD dostáva slovo Linda McAven. Kolegám. Áno, ďakujem pekne. Moja kolega, môj kolega pán Tabáči ma požiadal, aby som prečítala jeho vyjadrenie tomuto výboru. Niečo z toho pani Gerling už spomenula, ide tu o myšlienku, pokiaľ ide dopadovú štúdiu, môžu sa k tomu potom vyjadriť. E, nariadenie Európskeho súdu v Bavorsku proti Pabloku, pokiaľ, e, asociáciu včelárov, objasňuje určité právne nezrovnalosti, pokiaľ ide o legislatívu Európskej únie v tejto oblasti. V tomto konkrétnom prípade nedostatok opravných prostriedkov viedol k kontaminácii medu s geneticky modifikovaným pelom, ktorý nebol určený pre konzumáciu pre ľudí. Ide tu o vážnu záležitosť, ktorá si vyžaduje skutočne právne ošetrenie. Návrh Európskej komisie ponúka iba technické riešenie, ktoré je v rozpore s rozsudkom z Bavorska navrhuje toto riešenie, že pel sa bude požadovať ako prírodná súčasť medu a nie je to iba ingrediencia. Súčasnené strany sú rozpoltené, pokiaľ ide o túto otázku. Ak berieme pel ako prírodzenú súčasť, tak odchádzame súčasné nariadenia geneticky modifikovaných organizmov, pretože koncentrácia pelu je stále pod úrovne 0,5 a to znamená, e, ten prach 0,9 obsahu GM E, geneticky modifikovaných rastlín nebude dosiahnuté a preto spotrebiteľ nebude informovaný o prítomnosti takéhoto peľu. A ak by to malo byť prijaté v tejto podobe, tak by to viedlo k zavádzajúcemu označeniu takýchto výrobkov a takisto neoznačuje konkrétny problém, ktorý súvisí s nesprávnym, nesprávnou reglementáciou sú, súvisiacich opatrení. A preto politická skupina SND žiadala dopadovú štúdiu, aby sa urobila takáto dopadová štúdia zo strany Európskeho parlamentu, respektíve jeho služieb a chce oddialiť pod, lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov ako dôsledok takejto žiadosti. Ďakujem veľmi pekne. Pani Reimers je spravodajkyňou liberálov a teraz zostane slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som teraz povedať, že ja som si túto správu pani Gerlingovej pesne pozrela a myslím, že ho treba podporiť. Po, pokiaľ ide o obsah tejto správy, pokiaľ ide o to, že pel je súčasťou medu a nie nejaká ingrediencia. Je skutočne na čase, aby sme tento rozsudok, ktorý mm, vydal Medzinárodný súd, aby sme sa pozreli na to, ako naložíme s týmto rozsudkom, pretože momentálne ešte veľa vecí je neistých. Včelári samotné nevedia, ako majú konať a máme tu takisto problém, že tu ešte stále nemáme konkrétne e, testy, ako by sme preukázali prítomnosť takéhoto pelu z geneticky modifikovaných rastlín a preto to nedá v praxi ani realizovať. To znamená, máme tu na, pre včelárov tlačíme na to, aby takto postupovali a bude to pre nich veľmi drahé a keď odhľadneme od toho, že pel skutočne iba v, prítomný v, v v množstve 1% obsahu, tak skutočne si uvedomíme, že s akými malými dávkami by museli čelali pracovať a preukazovať, že tu je skutočne takýto pel prítomný, ak by to museli takto označovať. A je veľmi dôležité, a to povedal aj náš spravodajca, že prispôsobenie sa Lisabonskej zmluve je veľmi dôležité v tomto smere a že musíme v tejto dispute s komisiou, pokiaľ ide o právny výklad, Musíme jednoducho vytrvať. Tento stály boj, ktorý v posledných správach sme tu vždy mali a že sme obstáli, je ten, aby sme e, dali správnu definíciu a výklad Slobonskej zmluvy a budem podporovať e, budem podporovať taký výklad, ktorý bude súľadiť s zmluvou, pretože ja to vnímam rovnako ako táto zmluva. Pokiaľ ide o dopadové štúdie, pokiaľ ide o diskusiu, ktorá s tým súvisí a časové posúvanie rozhodnutia. Chcel by som poukázať na to, že musíme pozerať na to, musíme si dávať pozor a tu budeme robiť takúto komplikovanú štúdiu, že to môže aj naďalej viesť k hospodárskému znevýhodneniu týchto včelárov, pretože nevedia, ako to majú označovať a my túto právnu neistotu musíme jednoducho odstrániť. A ak chceme takúto dopadovú štúdiu urobiť, tak by to podľa môjho názoru malo ísť cez komisiu, pretože táto má priamo expertov v teréne, má na to kapacitu a mohlo by to ušetriť aj náklady ak sa napríklad zamyslíme nad tým bodom diskusie, kde sme povedali, že nechceme s našimi žiadosťami robiť dodatočné náklady, a v tomto rámci by som požiadala o podporu pani Görlingove. Takže to je z našej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Reimers. A teraz zostane slovo pán Stas. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, keď pripravujeme legislatívu, tak e, ju nenavrhujeme tu na tej našej mm, e, na čas rokovaní v Štrásburgu sa tieňoví spravodajcovia stretli raz a e, názor zainteresovaných strán sme zohľadnili. Ja som hovoril so zástupcami Francúzska a Nemecka a na stretnutí tieňových spravodajcov som sa pýtal spravodajcu, či by nebolo vhodne, vhodné požiadať o dopadovú štúdiu, pretože v týchto dvoch krajinách sú veľké nepokoje kvôli tejto téme Minimálne 19 organizácií z 11 krajín, veľkých či malých, Malta, Švedsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Luxembursko, Grécko, Maďarsko, Rakúsko, Cyprus a Španielsko, čiže naozaj v e, mnohých krajinách. Všetky tieto organizácie sú proti tomu návrhu, pretože majú obavy, E, že dopad návrhu komisie môže byť veľmi negatívny na ich činnosť. Čiže sme sa dostali do veľmi čudnej situácie, kolegovia. Čo sa teda deje? Ako to celé začalo? No preto, že niektorí ľudia v Nemecku boli nespokojní s aktuálnou situáciou a nakoniec sa to dostalo na Európsky súdny dvor. Potom um, súdny dvor vydal rozsudok E, všetci boli spokojní, pretože to bolo jasno a teraz komisia predložila návrh a je v tom ešte väčšia neistota ako predtým. A to znamená, je tu otázka, ktorú požili zastupcovia SAD a EPP. Ja súhlasím s tými dvoma skupinami v tom, že potrebujeme dopadovú štúdiu, pretože tak strašne veľa organizácií o to žiada. Myslím si, že je to relevantné od toho decembrového stretnutia sme si dopisovali len e-mailom veľmi konštruktívnym spôsobom s pani spravodajkyňou a chcel by som sa aj poďakovať za rýchle reakcie na e-mail a za veľmi konštruktívny prístup. Ale myslím si, že ak potrebujeme dopadovú štúdiu, potrebujeme riešiť viacero otázok. Ak, musíme, ak máme pel, považovať za prírodnú zložku medu, tak potom si musíme položiť otázku, čo to bude znamenať z hľadiska požiadaviek na označovanie a čo to bude znamenať z hľadiska potravinovej legislatívy, aký dopad to bude mať na legislatívu v členských štátoch ohľadom ochrany včelárov a aké opatrenia budú prijaté v prípade geneticky modifikovaného pelu. Aké hospodárske dopady to bude mať na včelárov a ich činnosť? Môže dojsť eventuálne k strate dôvery spotrebiteľov o vynikajúci prirodzený produkt, akým med je. A potom tu vystáva aj otázka negatívneho dopadu na polnohospodárstvo a ekosystém. A potom je tu ešte aj otázka toho, čo tento návrh bude znamenať v zmysle jeho dopadu na transparentnosť. A tu mám špecifickú otázku na komisiu. Vidím, že pán Budle je tu. Obávam sa, že jedným z možných riešení, že tu je ešte jedno riešenie, na ktoré, sme, na ktoré, ktoré, na ktoré nikto nemyslel. Myslím, že tu bolo jedno riešenie. Ak by sme použili legislatívu o označovaní potravín, tak by bolo možné E, vypísať zoznam tých potravinových výrobkov, ktoré môžeme pokladať za tie, ktoré nemusia uvádzať e, zložky prísad. Napríklad pri síroch nemusíme uvádzať všetky prísady. E, Takže ak by sme použili to isté pre med, tak by sme sa mohli vyhnúť negatívneho dopadu toho všetkého. Takže zhrniem to tak. Myslím si, že tu je príliš veľa nezodpovedaných otázok na to, aby sme išli vpred s touto problematikou. Súhlasím s, s veľmi konkrétnym návrhom a otázkou, ktorú prečítala kolegyňa McCavan, zelení socialisti a podľa mňa aj EPP. E, e budú súhlasiť s tým, že dopadová štúdiu by mal spraviť parlament. Ja si myslím, že sa o tom bude hovoriť zajtra na stretnutí koordinátorov. Je to niečo, čo sa sme dostatočne ešte neprebrali, pretože sme nemali dosť času, ale chcel by som požiadať kolegov, aby sa dohodli na takomto návrhu. Ďakujem ďalším rečníkom. Jolanda Hibner. Ďakujem veľmi pekne. Európsky súdny dvor Chcel, aby spotrebiteľ mal kompletnú plnohodnotnú informáciu a preto vlastne tu máme pre viaceré sme zaviedli povinnosť označovať viaceré druhy potravín, ale to, čo je v podstate prírodný produkt, tak tam sme neboli dôslední. Pel nedáva umelo včelár do medu, to je súčasť medu. A to sa deje pri zbere nektáru. A takto sa to deje vlastne. Eh, je to súčasť časti rastliny, z ktorej berie včela peo. Takýmto spôsobom nemôžeme predsa med fragmentovať a musíme to právne ošetriť. Musíme sa na to pozrieť úplne inak. Inak sa to celé dostane do takej situácie, že to bude ad absurdom. Ak je niečo prirodzenou súčasťou takéhoto prírodného produktu, ak sa to nedáva nejako umelým spôsobom do tohoto produktu, tak jednoducho nemôžeme označovať každú súčasť takéto prírodného produktu. Ak to chceme robiť takýmto spôsobom, tak to bude celé absurdné. Takže ja by som chcela podporiť to, čo povedala aj tu spravodajkyňa. To znamená, na jednej strane chceme absolútne vyčleniť včelárov z tohto procesu, alebo nie. Samozrejme, chceme mať kompletné informácie o tom, ako je prepojený nejaký produkt s modifikovanými rastlinami, ale jednoducho nemôžeme hnutiť niečomu takému. To pani Lepáš. Ďakujem pekne, pán predseda. Trošku ma prekvapuje, keď tu počúvam to, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora predstavuje e, súdnu, súdnu, absolútnu hodnotu. Dobre, ale beriem to na vedomie. Poprvé, ja si nemyslím, že cieľom je zvrátiť rozhodnutie súdneho dvora, skôr vyvodiť z neho dôsledky. To je prvý postreh. Druhý postreh, plne súhlasím s tým, čo povedal Bart Stas a aj to, čo povedali kolegovia. Teda ak chceme naozaj zabezpečiť to, že situácia e, bude vhodná pre polnohospodárov, a aby sme rešpektovali aj rozhodnutia súdneho dvora, musíme sa o tom viac dozvedieť. Čiže naozaj potrebujeme dôvodov, dopadovú štúdiu, pretože momentálne musíme správne pochopiť to, čo je v rozhodnutí. Ak nie, tak ja neviem, napadnúť rozhodnutie súdneho dvora, to s tým ja súhlasiť nemôžem. Ďakujem pekne, pán Banky. Prepačte, nevidel som celkom dobre vaše meno, musel som sa lepšie pozrieť, nech sa páči, pán kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Ja súhlasím s tými všetkými, ktorí sa pýtajú to, že či sa vôbec oplatí povedať to, že pel je súčasťou medu a to je napriek tomu rozsudku. Môže sa to zdať za banálnu otázku, ale že, sa to, že to nie je dôležité, ale je to veľmi dôležité predovšetkým z pohľadu spotrebiteľov, konzumentov, pretože otázkou zostáva, že či je med či med obsahuje viac ako 0,9 geneticky modifikovaných e, rastlín. A s tým súvisia aj otázka, či je pel súčasťou medu, alebo či je to iba ingrediencia. Ja si myslím, že rozsudok súdneho dvoru a spôsob, akým súd postupovali správnym spôsobom a bolo by preto aj správne, aby to bolo v označení patričným spôsobom aj uvedené. Nemôžeme však mm, nebrať do úvahy to, čo si myslia európsky včelári, pretože oni sú s týmto rozsudkom Európskeho súdneho dvora v plnej miere uzrozumení a to poukazuje na to, že treba vnímať pel ako prímes medu a nie ako súčasť medu. Ja si nemyslím, že e, treba podporiť import medu z tretich krajín, pretože si musíme uvedomiť, že ako vyzerá európska výroba medu, ak, si na ňu, ak sa na ňu pozrieme, tak uvidíme, že väčšina medu, pochádza z tých krajín, kde nie je obsiahnutých mede viac ako 0,9 tak povediať znečistenej prímesi medu e, geneticky modifikovanými plodinami. A ak by sme to takto určili, tak by sme uľahčili predovšetkým dovoz medu z e, takých krajín, ako je Juž, Juhameri, Juž, oblasť Južnej Ameriky, a nemali by sme takýmto spôsobom podporovať mimo európske trhy. To znamená, my musíme túto otázku čo možno najskôr ošetriť, ale potrebujeme aj takúto dopadovú štúdiu na to, aby sme objasnili všetky tieto záležitosti patričným spôsobom a aby sme e, mohli posúdiť, či rozsudok Európskeho súdneho dvora je aj z pohľadu expertov akceptovateľný a dá sa podporiť. Pretože súčasné súčasné rozhodnutie nemôže podporiť ani parlament, ani komisia. A na záver zoznamu rečníkov e, dostane slovo komisia, takže nech sa páči, máte slovo. A chcel by som sa ospravedlniť za to, že ste tu museli stať. To sa už nebude opakovať, budeme budúci raz v inej miestnosti a e, už sa takéto nebude opakovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Vôbec nie, to vôbec nevadí, keď chvíľku postojíme. Ja by som chcel sa na úvod poďakovať pani Gerlingovej za jej správu. Samozrejme, srdečne sa aj poďakovať, pretože tá správa sa uberá tým istým smerom ako návrh DG Sanko. Ak dovolíte, pán predseda, moji kolegovia zo e, z e, generáliteľstva pre polnohospodárstvo by sa radi vyjadrili k tej časti zosúladenia s Lisabonskou zmluvou. Ale čo sa týka medu a pelu, Súhlasíme s názorom pani Lepáš, keď hovorí o tom, že by sme nemali kritizovať súdny dvor. Akceptujeme rozhodnutia súdu, s tým nemáme žiaden problém. Súd vo svojom rozhodnutí odpovedá na predbežnú otázku, Nemeckého súdneho dvoru. Ten položil otázku, požiadalo interpretáciu a Európsky súdny dvor dal interpretáciu existujúcej legislatívy. A to zdôrazňujem, existujúcej, teda platnej legislatíva je pravdou, že existujúca teda platná legislatíva, smernica o mede, e, sa neviadovala jasne k tejto otázke a že tu bol priestor na interpretáciu a súdny dvor si vysvetlil tento text takým spôsobom, že podľa neho pel je prímesou, prísadou. Všetci špecialisti to uznávajú, že pel nie je prísadou medu. To nie je niečo, čo sa tam pridáva, čo tam e, včelári pridajú, primiešajú preto, aby ten med bol tekutejší napríklad. Ale jednoducho pel je E, podstatnou časťou zložkou, súčasťou medu. A teda legislatívec modifikuje existujúcu smernicu, aby e, opravil to, čo v tej predchádzajúcej nebolo jasné. To znamená, že my nechceme ísť proti rozhodnutiu súdneho dvora. Samozrejme, my to akceptujeme. Súd tvrdí, že celá legislatíva o GMO sa uplatňuje konkrétne na PEL, pre všetkým v súvislosti s pravidlami o označovaní, takže to budeme uplatňovať. Aj keď v minulosti sme to neuplatňovali, pretože sme si mysleli, že med je produktom živočišného pôvodu a že produkty živočišného pôvodu, že na nich sa toto nesťahuje, takže zohľadníme to. A v tomto návrhu navrhujeme objasniť, že PEL je teda podstatnou zložkou, komponentou, súčasťou medu a nie prísadou, nie prímesou. Čiže my neobchádzame rozhodnutie súdneho dvora. Jednoducho novým návrhom objasňujeme to, že legislatívci, teda parlament a rada, robia to, na čo majú právo. Je veľmi dôležité, aby vo veciach bolo jasno. Je pravdou, že momentálne je tu neistota, pretože práve e, PEL Monsanto 810, e, to znamená jediná geneticky modifikovaná kukurica e, a pel z nej by nemal byť e, v mede. Požiadali sme EFSU, aby rýchlo vyhodnotila, či pel predstavuje riziko pre životné prostredie, pre zdravie zvierat, konkrétne včiel, alebo pre zdravie ľudí. EFSA odpovedala, že nie. A takisto sme požiadali aby Monsanto predložili požiadavku na to, aby EFSA mohli vyhodnotiť a oficiálne povoliť tento pel z kukuliceliny, tak by sa odstránila tá neistota. A tak sa aj stalo. Samozrejme, problém dovážaného medu tu takisto ostáva, pretože GMO, ktoré nie sú povolené v Európskej únie, ale sú povolené v tretich krajinách, takisto by mali splňať rovnaké kritéria. To znamená, že sa vyhodnotil PEL a bol akceptovaný. A to samozrejme vyvolávalo problémy predovšetkým pre Kanadu, Argentínu, ktorá, ktoré vyvážajú med, pretože my dovážame 50 našej spotreby medu dovážame. Európska únia produkuje 50 svojej produkcii, 50 svojej potreby a dováža 50 väčšinou. E, ten dovoz je určený pre priemyselnú spotrebu, pre cukrovinársky priemysel, na rôzne tie prípravky, ktoré obsahujú med. A ten e, med, ktorý dovážame, e, využíva priemysel pre, ja neviem, kozmetický priemysel napríklad. Čiže nie na každodennú spotrebu. Na každodennú spotrebu sa používa domáci med. Takže takto sa situácia objasňuje. Objasňuje sa aj postavenie pelu, respektíve v tom návrhu tvrdíme, že pel je zložkou, podstatnou časťou, komponentom a potom sa uplatňujú pravidlá na GMO. Tam je tých 0,9-percentný limit, to všetci veľmi dobre poznáte. Na označenie to znamená, že med musí byť označený, ak je tam viac ako 0,9 GMO pelu ale samozrejme, nechcem sa tu vyhybať diskusii. Všetci vieme, že menej ako 0,9 pelu v mede je väčšinou. Že to je 0,1 až 0,3, maximálne 0,4 To znamená, že 0,4 Nemali by sme to schovávať. Znamená to toľko, že je veľmi pravdepodobné, že med bude označený GMO kvôli pelu, pretože prirodzene, prirodzeným spôsobom e, nemáte taký obsah pelu v mede, ale pravidlo platí, tak ako predtým sme si nesprávne vysvetľovali, súd nám povedal a súd nám opravil v tom, čo sa má, čo sa nemá uplatňovať. Takže odpoveď e, na otázku pána Stasa o jeho prípadnej alternatíve. Ak by sme použili zoznam prísad, ktoré sú zakázané a ktorí by sa nemali dostať do potravinového reťazca. Áno, bolo by možné použiť toto ustanovenie nariadenia o označovaní potravín, ale znamenalo by to toľko, že pel by sa stal prímesou. A my chceme povedať od samého začiatku, že pel nie je prímesov, ale podstatnou zložkou. Takže mohli by sme použiť toto ustanovenie z nariadenia označovania, ale to by znamenalo, že sme uznali, tak ako súd povedal, že pel je prísadou. A to my si nemyslíme. Samotní odborníci nám tvrdia. Oni nám tvrdia, že to nie je príjmes prísada, že to je komponent, podstatná zložka. Takže tá otázka, o ktorej hovoril pán Stas, to nemôžeme použiť ako alternatívu a povedať, že nemôžeme použiť pel z GMO organizmov do medu, že by sa tam nemal nachádzať takýto pel. Jediná legislatíva, ktorá sa uplatňuje na GMO v mede, je tá otázka 0,9% a tu všetci vieme, uznávame, že asi pravdepodobne za prírodných podmienkov, prírodných podmienok sa tento prach, tá limitná hodnota nikdy nedosiahne. Takže, pán predseda, môžem vás poprosiť, aby kolegovia z DG Agri e, sa vyjadrili k tej časti o Lisabone? Áno, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. K tej časti proti návrhu komisie o zosúladení s novými nariadeniami a komitológii podľa Lisabonskej zmluvy. Chcem povedať len toľko, že tak ako pani Girlin naznačila vo svojom vystúpení, a iní poslanci takisto o tom hovorili. Je to otázka, ktorá sa stále vracia a na ktorú nevždy e, reagujú rovnakým spôsobom rôzne inštitúcie teda ide o klasifikáciu a objasnenie, ktoré právomoci má komisia a ako sa rozlišuje medzi delegovanými a vykonávacími aktmi. Ja by som chcel jednoducho vysvetliť, v akom duchu táto časť návrhu komisie bola sformulovaná, v akom, na základe akej filozofie. Poprvé, my si myslíme, že tieto právomoci, ktoré sú obsiahnuté, ktoré sú navrhnuté, v návrhu v texte komisie sú už existujúce právomoci, ktoré už existujú v aktuálnej platnej smernici, konkrétne v článku 4, čo sa týka analýz a v článku 6, čo sa týka možnosti komisie prispôsobiť alebo doplniť prílohy 1 a 2 smernice o mede. A tam sa presne uvádza to, že právomoci, ktoré navrhuje komisia legislatívcom, ak by i dali komisii takéto právomoci. Sú to obmedzené právomoci v tom zmysle, že v žiadnom prípade komisia nemá v úmysle meniť zásadné aspekty týchto dvoch príloh, ale jednoducho chce mať možnosť zmeniť, prispôsobiť alebo doplniť aspekty technického charakteru, ktoré sú v týchto dvoch prílohách a ktoré sa týkajú popisu, definícií a prezentácie rôznych typov medu, ako aj kritéria zloženia. Takže, pán predseda, my si myslíme, že tieto právomoci, ktoré navrhuje komisia, aby jej boli udelené, preto aby mohla e, novelizovať smernicu, E, znamenajú efektívny legislatívny postup a ak by vôbec sa niekedy použili tieto právomoci, použili by sa výlučne len na technické otázky a v, eventuálne v prípade potreby prispôsobenia medzinárodnej legislatívy, konkrétne pravidiel kódexu, aliment, kódexu alimentarius. Ďakujeme pekne. Ešte tu zaznela otázka na Margo hodnotenia dopadu konkrétne kolega Bart Stajs, na to poukázal. Dnes na schôdzi koordinátorov sme o tom hovorili a dohodli sme sa, že to ešte prehodnotíme na výbore, tak aby to bolo transparentné. Takýto, um, takéto hodnotenie dopadu e, zo strany komisie to by trvalo rok. E, tuto v našich radoch to by sa nám podarilo za, dajme tomu, 4 mesiace, takže sa budeme zrejme uberať touto cestou. E, a ešte o tom však budeme diskutovať. Isté, že stojí to aj peniaze, nič na svete nie je zadarmo, ale demokracia e, žiaľ stojí peniaze. Takže teraz dostáva slovo spravodajkyne opäť pani Gorlingová. Ďakujem, pán predseda. Nebudem e, zachádzať do podrobností o všetkom, čo tu zaznelo. Rada by som to len zhrnula. Celá vec stojí a padá na tom, aká je definícia, tak ako som to už uviedla po svojom pôvodnom vystúpení. Musíme byť veľmi opatrní a byť si istí, aby sme si nezamieniali pojmy. Aj tie ostatné pojmy sú relevantné, ale nemajú vplyv na konkrétne toto rozhodnutie. Hodnotenie dopadu by vychádzalo e, z dopadu zmeny pravidiel. E, aktuálna situácia je taká, že máme v platnosti smernicu o mede, e, pričom je tu právna neistota, ktorú vytvorilo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ale zmena, ktorú teraz vykonáme, nás dostane do stavu, ktorý aktuálne platí. A síce, ako sa vnímame, teda až taká závažná zmena sa nestane. A to je celé s týmto dopadom. Áno, bude to mať dopad eh, na včelárov, a k tomu sa ešte vrátim, ale nie je to nejaký zásadný vplyv. Ťažko sa to vysvetľuje, ale naozaj sa nič výrazne nezmení pre niekoho, kto produkuje, označuje a predáva med. A práve preto sme nežiadali vypracovanie štúdie hodnotenia dopadu. A preto som sa vyjadrila, že to nepovažujem za dôležité. Ak dovolíte, teraz by som zareagovala na e, to, čo uviedol pán Tabaždy formou Lindy, čo sa týka e, zavádzajúcich e, označení produktov. Ja naozaj nechápem, ako by to mohlo dôjsť, pretože naozaj sa v praxi nič nemení. Ak producent menu chce označiť svoj med ako med bez GMO, e, to bude možné a to je možné teraz, na tom sa nič nezmení. E, trošku sa zmenia tie hraničné hodnoty označovania, ale to nesúvisí so smernicou o mede. Viem, že viacerým toto leží na srdci, vadí im to, e, ja to čiastočne chápem, ale nesúvisí to s touto konkrétnou smernicou. Viacero rečníkov poukázalo na to, že včelári nesúhlasia s návrhom komisie. Tu by som rada upozornila, že aj keď viem, že um, pán Stajs a ostatní majú zoznamy včelárov, ktorým sa to nepáči, e, ja mám zase zoznamy svoje. Môžeme si zahrať poker a vymeniť si naše zoznamy. Ja mám zase zoznamy tých, ktorí sú veľmi spokojní s týmto návrhom komisie. Nemyslím si teda, že by sme sa teraz mali hrať na to, že si budeme nahádzovať, kto je za, kto je proti. Naozaj to nie je také čierno-biele. Mnoho včelárov a včelárských združení podporuje tento návrh. Sú aj takí, ktorí sa na mňa obrátili s veľmi závažnými výhradami, ale tie sa žiaľ netýkajú tohto konkrétneho návrhu. A čo sa týka alternatívneho návrhu, ktorý predložil pán Stajec, chcem vás uistiť, že som to veľmi pozorne zvážila a taktiež som si nechala právne poradiť a dospela som k rovnakému závoru, ako prednesla komisia, že by to nebolo vhodným postupom, pretože by to spôsobilo právne komplikácie a právnu neistotu. Takže na záver môžem povedať toľko, že by som ešte rada poďakovala teným spravodajcom, na to som pozabudla. A môj úplný záver je taký, že štúdia hodnotenia do dopadu nie je nevyhnutná, ale um, chápem obavy, ktoré tu zazneli. Hovorila som eh, so včelármi celej Európy a viem, že majú aj oni isté výhrady a obavy, ale musíme si jasne povedať, že komisii by to trvalo 12 mesiacov, pretože do veľkej miery eh, by si vyžiadali konzultácie s zúčastnenými stranami takéto dlhé obdobie. My, eh, keby sme vypracovali eh, takéto hodnotenie dopadov tu v našich radoch, aj my by sme sa mali venovať konzultáciám totižto, ak by sme sa naozaj uberali touto cestou, že to vypracujeme tu v parlamente, Mm, tak eh, by sa táto konzultácia úplne preskočila a to by podľa mňa nebolo vhodné. Musíme sa totiž eh, poradiť aj eh, s celou včelárskou obcou. aj na úkor toho možno, že by to trvalo tých 12 mesiacov. Teda ak dopadová štúdia, tak z pera komisie a s konzultáciami Ak považujete za vhodné ešte naďalej hovoriť o potrebe takéto dopadové štúdie na úrovni koordinátorov, tak som ochotná isté, že o tom hovoriť. Ďakujeme pekne, pani Gorling. A máme lehotu na pozmeňovacie návrhy. Tá je teraz preložená na 21. februára na poludne. A potom na schôdzi koordinátorov ešte budeme hovoriť o ďalších krokoch. Ďakujeme pekne všetkým zúčastneným. A teraz prejdeme k bodu 28. Ide tu otázku na ostno zodpovedanie pána Krisa Davisa. A teraz by som mu preto dal hneď slovo. Chris Davis, floor is yours. Uh, thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, ak by sa dalo, aby som si vypočul najprv od komisie a potom predložil doplňujúcu otázku Najprv sa chcel ešte niekto vyjadriť? Dobre, takže komisia, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Problém neonikotinoidov je závažným a veľkým problémom pre zdravie včiel, Dovolte povedať aj pre prepojenie na tú predchádzajúcu tému. Je to oveľa ťažšie, dôležitejšie ako problém e, geno Pelu Monsanto. E, tento neonikotinoidový problém nie je nový problém. Včelári pochybovali a podozrievali už dávno tento produkt. Mm, možno už celé 10 ročia, vyše 10 ročie. My sme upozornili EFSA asi pred 5 rokmi na tento problém. V 2010 sme prijali smernicu Komisie pre posilnenie opatrení, ktoré používajú podniky pre e, ošetrenie m, semien neonikotinoidmi a problémy sa zhoršili alebo urýchlili tým, že sa najprv zverejnili tie dve štúdie, jedna po francúzsky, jedna po anglicky a tretia potom po nemecky, respektíve v týchto troch krajinách začiatkom minulého roka v marci 2012. A z týchto štúdií, viete, sa ukázalo, že veľmi nízka dávka neonikotinoidov, e, ktorú nájdete v kvetoch, tých rastlín, ktorých semená boli ošetrené neonikotinoidom, potom sa to dostáva do nektáru, ktorý pijú včely na výrobu medu a tieto včely neumrú priamo, nie je tu priama toxicita, je tu tzv. subletálna toxicita. To znamená účinky oveľa menšie, ale v podstate je problém v tom, že včely sa potom stratia, nenajdu cestu späť do úlu a e, pohybujú sa proste medzi úlmi, hľadajú, nevedia nájsť a umierajú kde si pri, e, na, v poliach. Takže e, sú to veci, ktoré sú bežne zakázané a polnohospodári by nemali ošetrovať e, kvety v čase e, kvitnutia práve preto, aby nerušili včely pri ich práci. Je to veľmi dôležité, pretože v Európskej únie 80 kultúr vlastne opelujú včely. To znamená, že keď nebudú včely, nebudeme mať plodiny. Respektíve nebudeme mať plody týchto e, kvetov. To znamená, nebudeme mať ovocie, nebudeme mať e, m, slnečnicu, nebudeme mať e, obilniny. A preto je veľmi dôležité prijať opatrenia a riešiť tento problém a EFSA minulý týždeň 16, 17. Januára, 16. januára e, vydala tri dôležité e, rozhodnutia alebo názory na tieto tri neonikotinoidy. Určite ste si čítali tieto stanoviská a prečítali ste si v záveroch, že po anglicky sa tam hovorí high acute risk. To znamená vysoká akutná toxicita čo je signál veľmi dôležitý zo strany vedcov, zo strany EFSA, ktorí nás upozorňujú, nás, ktorí riadíme rizika, riziko, upozorňujú na tieto tri látky. Je, z toho je 5 povolených pesticídov z rodín neonikotinoidov, ale jedná sa o konkrétne tri, ktoré predstavujú zvýšené akutné riziko toxicity pre včely. Takže zistujeme, ako premietnúť do legislatívy tieto tri stanoviska. Opakujem, sú závažné, naozaj nám ležia na srdci a momentálne je fáza úvah. Ale veľmi rýchlo komisia, veľmi blízkej budúcnosti komisia predloží návrhy na to, aby sa potom tieto tri vedecké stanoviska mohli premietnúť do legislatívy. Na jednej strane je tu veľká názorová skupina, ktorá uznáva hodnotu týchto troch vedeckých stanovisk a ktorá nás žiada konať a zakázať tieto látky. Na druhej strane to vás asi nikoho neprekvapí. Máme predstaviteľov odvetvia pesticíd, eh, semien, semenárstva a polnohospodárov, ktorí tvrdia, no pozor, pretože ak zakážete tieto neonikotinoidy, ktoré sa veľmi používajú, veľmi veľa používajú, to bude mať hospodárske dopady, veľké hospodárske dopady, tie čísla, ktoré uvádzajú a ktoré ja netvrdím, že sú to moje čísla, ale ktoré tvrdia oni. Oni hovoria o 17 miliard náklady do 5 rokov a uh, straty tisícok pracovných príležitostí, ak by tieto látky boli zakázané. Na druhej strane našej analýzy vyplýva, že ošetrenie semien to znamená tým, že sú obalené pesticídom, sa obalujú pesticídom, systematickým pesticídom. To znamená, ten pesticíd sa dostane do rastliny a nakoniec sa nájde, dostane sa až do kvetu, tak aby ten kvet chránil pred insektmi. Je to inovatívna metóda, pretože nahrádza potrebu viackrát prejsť traktorom, čo znamená času pre, čas pre polnohospodárov, čo má dopad na CO2, čo má dopad na, e, na hluk, ktorý e, ide spolu s poprašovaním a na ten prach, ktorý vzniká pri poprašovaní rastlín. To znamená, že takéto ošetrenie tým, že sa obalujú semená, je predsa aj inovatívnou metódou, ktorá prináša výhody porovnaní s klasickým ošetrením, e, sprejovaním, poprašovaním, keď idete s traktorom po poli a poprašujete, e, rozprašujete pesticídy na mm, plodiny. Ale štúdie poukázali aj na to, že tieto neonikotinoidy majú tri negatívne aspekty. Prvým je, ak sa používa, ak sa použijú na ošetrenie semien alebo ako granulé rozsypané do zeme alebo ako použitie v spreji po prašku. Aj taká je možnosť. To znamená, problém je v tom, že sa dostanú do nektáru, problém, že sa dostanú do gutácie, čo je vlastne slzenie rastlín, predovšetkým kukurice, kukurica, ktorá sa akoby potí a e, v lete včely pijú E, tieto, toto, tieto slzy rastlín e, ako proti smedu. A potom e, sa to vyskytuje, či už sú tie semena obalené, či už sú to granule, alebo či je to ako poprašok. Jednoducho vzniká prach a tento prach môže kontaminovať buď polia iných rastlín, ako napríklad e, repky olejnej na vedľajšom poli, alebo sa ako oblaky prachu dostanú ďalej a, a spôsobia ďalšiu kontamináciu. Takže tu spôsobuje množstvo problémov, ale opakujem, my si myslíme, že obalovanie semien je predsa len inovatívnym prukom v porovnaní s klasickým ošetrovaním, to znamená rozprašovaním pesticíd. Takže to je aktuálna situácia. Dnes žiaľ nemôžem odpovedať pánovi Davis na to, aké konkrétne opatrenia e, sa majú prijať, ale myslím si, že naozaj veľmi skoro v budúcnosti, e, začiatkom budúceho týždňa konkrétne, komisia asi podá vyhlásenie o týchto opatreniach, ktoré predloží členským štátom a o ktorých sa bude hlasovať v rámci komitológie. Takže ďakujem. Pán predseda, to je všetko, čo vám môžem k tomu povedať dnes. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo autorovi eh, tejto štúdie. E, je to pán Alarich Rys z Rakúskej agentúry pre životné prostredie. E, vážený pán predseda, vážení členovia, poslanci výboru Envy, ďakujem za váš záujem na výsledkoch našej štúdie o estetických vedeckých dôkazoch účinkov neonikotinoidov s pesticídov na včely. Oddelenie pre e, hospodárskú a vedeckú politiku e, požiadala našu inštitáciu Rakúsku agentúru pre životné prostredie o vypracovanie e, e, tejto správy. vy k nej máte prístup. Bola zverejnená v decembri minulého roka. Autormi tohto dokumentu sú pani Margit Grimová, ktorá je odborníčkou na biocidy a pesticídy, ďalej Katrin Sedy, je Eh, vedkynia oblasti polospodárstva, ďalej Elizabeth Zusenbacher, ktorá je biologička a ekologička a aj ja. Um, volám sa Alary Chris, ja som odborník na biológiu, pôdoznalectvo a eh, chémiu. Eh, najmä sa venujem prevencii znečišťujúcich látok, ktoré sú vypustené do životného prostredia. E, čo sa týka tejto správy o neonikotinoidoch a včelách, e, snažili sme sa sumarizovať e, nedávne poznatky, ktoré sú k dispozícii, vrátane článkov, ktoré boli zverejnené na toto tému. Správy o stratách v kolóniách včiel a škodách sa objavujú čoraz častejšie za posledné roky celej Európy. Neonikotinoidy, ktoré sú druhom insekticídov, sa používajú proti rôznym eh, ochoreniam um, plodín a taktiež eh, sa spájajú so znižovaním počtov eh, opeľovačov. E, najmä niektoré vedecké dôkazy, ktoré boli zverejnené na jar minulého roka a, a súvisia s, so supletálnym vplyvom niektorých neko, e, nikotinoidov, to si získalo veľkú pozornosť. E, táto téma je taktiež politicky relevantná, preto vznikla potreba na úrovni Európskeho parlamentu a Európskej komisie eh, preskúmať túto problematiku. EFSA získala poverenie od Európskej komisie, aby eh, vypracovala eh, štúdiu hodnotenia rizik v súvislosti s vplyvom týchto neonikotinoidov na včely. Tieto správy boli zverejnené nedávno a onedlho budú sprístupnené ich výsledky opeľovanie e, je mimoriadne dôležité pre ekosystémy. V Európe sa odhaduje, že viac ako 80 všetkých plodín sa spolieha aspoň do istej miery e, na opeľovanie vo svojom raste. Vzhľadom na to, čoraz väčšie počty e, znepokojujúcich správ o stratách v kolóniách a taktiež o škodách na včelách a iných opeľovačoch sú veľmi znepokojujúce. Neonikotinoidy e, sú veľmi toxické e, všetkým druhom včiel, aj k medonosným, aj divým, aj k čmeliakom. E, okrem bežných spôsobov vystavenia, taktiež vystavenie týmto látkam spôsobuje možné chronické e, vystavenie sa nízkym dávkam týchto e, chemikálií v prípade všetkých opeľovačov, pretože sú prítomné v atmosfére. E, nedávne správy hovoria o tom, že dokonca veľmi nízke hodnoty týchto látok majú negatívny vplyv na um, zdravie včiel. Sú potvrdené subletálne dopady na včely medonosné a taktiež rôzne narušené uh, formy správania, napríklad sú narušené orientačné schopnosti včiel, taktiež ich pamäť, ako, ako aj negatívne dopady e, na správanie včiel robotníc, e, ich schopnosť hľadiť si potravu a komunikovať. E, iné štúdie taktiež dokázali, že neonikotinoidy môžu znížiť možnosti rozmnožovania u včiel a to môže mať tak tiež vplyv aj na iné formy rezistencie, rezistencie voči iným ochoreniam. Preto e, to má e, bezprostredný vplyv aj na úmrtnosť e, včiel, dokonca aj na úrovni veľmi nízkych hodnôt týchto látok. Ak, aj te, keď sa merajú subletálne účinky, výsledky týchto štúdií sa niekedy spochybňujú. Nedávne vedecké poznatky súvisia s potrebou e, vypracovať e, e, akési pravidla, ktoré sa budú vzťahovať na povolené hodnoty týchto nekotinoidov na európskej úrovni a taktiež aké účinky majú tieto látky na včely. Tak, aby sme dokázali plne zadefinovať riziko, ktoré je spojené s týmito látkami na včely, musíme vykonať štúdie a taktiež sa musíme zamerať na dlhodobejšie obdobie sledovania vývoja tejto situácie. Niektoré európske krajiny už majú prijaté opatrenia, aby predišli negatívnym účinkom týchto látok na včely, ale um, na národnej úrovni e, ešte stále e, nie sú dostatočne vytvorené e, pravidlá, ktoré by predchádzali tomuto vystaveniu sa včiel týmto látkam a taktiež sa zanedbávajú subletálne účinky týchto nikotinoidov na včeli. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz ja vysvetlím, že ako sme pracovali na tých záveroch, pokiaľ ide o túto látku, my sme túto prácu urobili na základe mandátu, ktorý sme dostali e, z Európskej komisie, teda ona definovala, že čo máme urobiť. Tým, že definovala látky, ktoré máme preskúmať. Ide tu o tie tri prvky, ako imidakloprid, klotiadín a tiametodoxan. 1. decembra 2010 sme začali na tomto pracovať. My sme tieto závery publikovali o pár týždňov neskôr. Komisia celkom jasne naznačila, že musíme zobrať do úvahy všetky autorizované no, používania všetkých takýchto látok Komisia takisto naznačila, že aké údaje musíme zobrať do úvahy, pokiaľ ide takúto dopadovú štúdiu. Takže toto sú vlastne údaje, ktoré nám dali e, k dispozícii žiadatelia, pokiaľ ide o množstvo e, takýchto látok povolených na európskej úrovni, ako aj pokiaľ ide o množstva, ktoré sú povolené na úrovni národnej. Museli sme zobrať do úvahy, a to je veľmi dôležité, vedecké stanoviska pokiaľ ide o ochranu včiel a prevenciu rizík. Toto je dokument, e, ktorý rozpracoval panel z EFSI a to je prvý krok, ktorý bude viesť e, k dokumentu, ktorý bude upravať, akým spôsobom sa máme v rámci tejto oblasti ďalej správať. Treba takisto brať do úvahy ďalšie štúdie, monitorovacie aktivity, ktoré sú dôležité pre používateľov. To znamená, akým spôsobom sme postupovali. Začali sme teda zberom údajov, dostali sme údaje od komisie, takisto aj zo strany členských štátov, pozreli sme sa na publikovanú literatúru a začali sme vyhodnocovať tieto údaje. A chcel by som povedať, že sú to zamestnanci EFSI, ktorí vyhodnocovali tieto údaje. Takže nevychádzali sme zo stanovisk externých expertov, bola to EFSA, ktorá to vyhodnocovala. A je takisto veľmi dôležité, ja som už spomenul toto vedecké stanovisko, vedecké stanovisko, ktoré sa týka rozvoja takéhoto uh, vyhodnotenia možného rizika. Spolupracovali sme v rámci našej práci aj so všetkými najnovšími informáciami vedeckým, pretože všetkým, pokiaľ ide o subletálne efekty, pokiaľ ide o efekty o správanie, na správanie včiel a pokiaľ ide uh, o prežitie kolóny včiel. Tieto vedecké informácie eh, vychádzali z najnovších údajov z vedeckej literatúry. My sme teda vyhodnotili tieto údaje a urobili sme dopadovú štúdiu tak pre akutné, ako aj chronické e, vplyvy takýchto subletálnych látok. Vychádzali sme pritom zo všetkých možných používaní takýchto látok, a pokiaľ ide o úpravu semien a pokiaľ ide o úpravu granol. A a pokiaľ ide o rezidua takýchto látok v e, pokiaľ ide o rezidua v glutácii a v medovici. Ako aj v tých látkach, ktoré by mohli obsahovať takéto látky, ktoré sa nachádzajú v životnom prestade a v priestore týchto včiel. Takže pripravili sme návrh záverov, stanovisk, a dali sme ich k dispozícii národným úradom, kompetentným úradom v členských štátoch. Ďalším krokom bolo to, že sme zorganizovali konzultáciu s expertami, ktorí boli e, ustanovení vládami alebo patričnými orgány v týchto kraj, krajinách a potom sme finalizovali naše závery, ktoré sú závermi, ktoré takisto vyhodnotili e, zamestnanci EFSI Takže čo boli tie naše hlavné závery? Tieto sú skutočne komplexné. Snažili sme sa v rámci vyhodnotenia týchto záverov poskytnúť uh, celkový obraz tým, že sme zapracovali všetky informácie do tabuliek. Uh, za, u, spomenuli sme tam všetky možné používania uh, týchto látok pri úprave osív a granul a možného kontaktu, do ktorého môžu dojsť včely s týmito látkami. Takže tento výsledok môže byť následovný. Mali sme dostatočné množstvo údajov k dispozícii, aby sme urobili takúto dopadovú štúdiu a výsledok tohto hodnotenia, hodnotenia rizika bol nasledov, následovný. Identifikovali sme riziko a v podstate nemohli sme urobiť takéto vyhodnotenie rizika, pretože sme nemali dostatočné množstvo informácií na to, aby sme takéto informácie získali. Boli tu však aj také prípady, kde sme skutočne takéto vyhodnotenie rizika mohli e, uskutočniť a neidentifikovali sme takéto riziko pri konkrétnych plodinách. A vo väčšine prípadov sme nemali dostatočné množstvo Eh, údajov na to, aby sme finalizovali toto vyhodnotenie rizika. Napríklad nemali sme skutočné množstvo informácií, pokiaľ ide o napríklad koncentráciu pelu alebo nektáru v tých látkach, ktoré eh, sa dostávajú do kontaktu s týmito látkami. Takisto sme nemali informáciu, pokiaľ ide o frekvenciu gutácie Mali sme niektoré informácie, ale nemali sme dostatočné množstvo informácií na to, aby sme pokryli všetky autorizované možnosti používania týchto látok v Európskej únii. A takisto sme urobili zoznam všetkých neonikotinoidov a uviedli sme to v našich záveroch. A teraz sa vrátim k tým hlavným trom zdrojom, kde sú včeli exponované kontaktu s týmito látkami Môžem to sumarizovať pár vetami. Pokiaľ ide o kontakt s nektárom a pelom, to sa týka iba tých látok, ktoré sú neatraktívne <laughs> pre včely medonosné a to, tam je to riziko skutočne nízke. Ale pri všetkých ostatných situáciách látky, e, rastliny, ktoré včely obľúbujú, obsahujú také množstvo týchto látok, ktoré môžu znamenať riziko alebo bola aj taká situácia, že sme nemohli dosiahnuť na základe údajov finálne stanovisko vyhodnotenia rizika. Ale bola to aj taká situácia, kde takéto riziko sa nedalo e, vyčleniť v plnej miere. Išlo tu napríklad o cukrovú repu, kde bola taká situácia, že úprava osiva je špecifickým postupom, kde máme palatované e, osiva a to je úplne iný proces od ostatnej úpravy osív. A do istej miery to vytvorilo určitý, určitý problém. Takisto tu bol problém so skleníkmi, kde sa využíva niektoré granule. Tam bolo to riziko takisto nižšie. A pokiaľ ide o vystavenie glutácii, tam sme mali dosť veľký problém, pokiaľ ide o finalizáciu takéhoto rizikového dopadu. Máme niektoré údaje na to, aby sme skompletizovali. Išlo tu predovšetkým o prípad tianmetodoxamu a tam bolo to riziko, sa preukázalo na nižšej úrovni. Na základe takýchto postupov Pracujeme aj v prípade štyroch ďalších insekticídov, ktoré nie sú neonicotinoidy, ide tu o fibronil a závery skúšok s touto látkou budú dané k dispozícii e, v marci tohto roka. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam možnosť klásť otázky. Chris Davis, nech sa páči, a sú tu aj ďalší, ktorí sa chcú spýtať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My sme túto diskusiu oddiali na to, aby sme si vypočuli závery EFC, priebežné závery. Ja som skutočne rád, že sme to urobili, bolo to skutočne cenné, ale uvedomili sme si, že máme ešte prácu pred sebou. Myslím, že môžeme začať tým, že budeme vychádzať z predpokladu, že ľudia sa domnievajú, že včely sú skutočne dôležité pre nás a to nie len kvôli tomu, akú úlohu zohrávajú pri opelovaní. My jednoducho nemáme radi včely, ale výnimkou sú motýle a včely. Tie sú pre nás, tie sú pre nás najdôležitejšie, tie sú skutočne tie najobľúbenejšie. Ak sa pozrieme na noviny European Voice, tak si tam prečítame, že riaditeľ Európskej asociácie ochrany plodín píše, že obmedzovanie neonikotinoidov, pokiaľ ide o potenciálne riziko, že to nepomôže e, nejako zlepšiť celkové zdravie včelstva. Neviem, ako môže urobiť takéto definitívne, definitívne prehlásenie na základe tých vyjadrení, ktoré sme práve počuli, pretože na základe toho to je nesprávne. Ja si nemyslím, a myslím, že dôkazy to aj potvrdzujú, že neonix a dôkazy proti ním sú jednoducho celkom jasné. Efekty sú subletálne, to sme počuli, nie sú priamo zodpovedné za usmrtenie včiel, avšak sú tu dôkazy, že majú subletálny efekt na včely, čo vedie, ako už to tu odznelo, k redukcii odolnosti voči chorobám u včiel a týmto vlastne sa celé včelstvo môže ohroziť. Pozerali sme sa na situáciu v jednotlivých členských štátoch. Sledujeme situáciu zhruba 15-16 rokov. Myslím, že to bola francúzska vláda, ktorá uviedla prohibíciu používania niektorých, niektorých látok v roku 1999. pokiaľ ide o úpravu osiva osiva kukurice. Niektoré vlády takýmto spôsobom postupovali na základe informácií, ktoré mali k dispozícii a robili týmto spôsobom prevenciu. Boli tu skutočne veľké straty, e, pokiaľ ide o zisky priemyslu na základe takéto prohibície používania e, týchto pesticídov neonikotinoidových. Ja si uvedom, že pesticídy zohrávajú dôležitú úlohu a chránime týmto našu úrodu. Vychádzame z najnovších vedeckých informácií, berieme do úvahy všetky informácie, ktoré máme a prie, toto priemyselné odvetvie by viedlo, že takéto zakázanie by viedlo samozrejme k stratám, ale pokiaľ ide o EFSU, tam bola štúdia, niekto mi dal k dispozícii v Kodani štúdiu, ktorá ešte len vidie o pár týždňov a keď sa pozriete vo Francúzsku, aký majú tieto zákazy vplyv, vplyv na úrodu kukurice, tak výsledok je taký, že to nemalo žiadny význam, pokiaľ ide o zmenu, pokiaľ ide, pokiaľ ide o zmenu výnosov kukurice. A takto vyhodnotenie nastalo po viacerých rokoch od tohoto zákazu. Takže ja si uvedomujem, že um, pokiaľ ide o používanie pesticídov a insekticídov, je dôležité to kontrolovať, ale my máme zabezpečiť to, aby včeli sa nedostali do kontaktu s týmito látkami. A dá sa to urobiť viacerými spôsobmi. V niektorých prípadoch môžeme urobiť, uviezť nejaké reštrikcie alebo zákaz týchto látok ehm, na niektorých plodinách ako už tu odznelo, tie, ktoré sú skutočne pre včely veľmi lákavé a takisto by sme mali zaviesť určité usmernenia, pokiaľ ide o pesticídy, alebo odporúčania ohľadne toho, ako by sa tieto produkty mohli používať, napríklad limitovaný postrek takýmito látkami, obmedzený postrek, alebo jednoducho zákaz e, postreku e, neonikotinoidov na látky, ktor- na rastliny, ktoré kvitnú, ale však v podstate všetky rastliny kvitnú, ale čo tu hovorí komisia. Komisia hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že predloží, možno by ste to mohli objasniť, že predloží veľmi skoro, možno rada túto informáciu bude viac potrebovať ako parlament, predloží v krátkej dobe konkrétne odporúčania a návrhy, ale akého charakteru budú tieto návrhy? Budú to nejaké legislatívne návrhy, alebo budú to iba usmernenia, odporúčania, ktoré budú viesť k ďalšiemu výskumu v tejto oblasti? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za informácie. Hlási sa o slovo ešte Krista Klas. Ďakujem veľmi pekne. Sme v komplikovanej situácii. Hovorili sme tu práve o mede. Komisia nám objasnila, aké sú včely dôležité. Chris Davis ešte raz opakoval, že včely potrebujeme nielen pre med, ale je to vlastne garancia toho, že rastliny ďalej prežívajú, že sa ďalej rozmnožujú a sú plodné aj v ďalších generáciách. Takže my včeli potrebujeme a musíme ich chrániť. A teraz sme sa v kontexte e, tej situácie používania takých látok, ktoré majú chrániť rastliny. Takže ja som za to, aby sme zvážili komplexnosť tejto situácie je to celé veľmi znepokojujúce. Ak sa budeme držať e, prevenčného princípu, tak v podstate už sme omeškali naše konanie. Mali sme konať oveľa skôr. Otázka je, ako vlastne táto analýza prebiehala. Skúmala sa tu iba toxicita týchto látok, alebo sa tu akcentuoval aj spôsob, akým sa tieto látky používajú. A ja som teraz počula, že sa brali do úvahy oba aspekty a bolo to vyhodnotené. Ale napriek tomu, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, si myslím, že tu hovoríme aj o ochrane rastlín a na tento aspekt nesmieme zabúdať. Ja Mám informácie od polnospodárov, ktorí nespracúvajú svoje plodiny každý rok, pretože berú do úvahy toto riziko a dokážu sa s tým vysporiadať iným spôsobom. Takže sú tu veci, ktoré sa aj takto v pohľade retrospektívy dajú ešte raz takýmto spôsobom prezentovať. Vy ste tu uviedli, že Francúzsko už zakázalo používanie týchto látok na kukuricu. V Slovensku je takisto čiastočný zákaz. Neviem, či sa tam preskúmalo, či sa už včelám vodí lepšie, či sú zdravšie, že do akej miery vlastne tieto zákony majú nejaký účinok. A ďalšia otázka je, že čo by sme mohli urobiť okamžite, hneď teraz, pretože je tu podozrenie, je tu dokonca dôkaz, že pri nesprávnom používaní sa dejú veci, ktoré by sa diať nemali. A preto by som sa chcela spýtať, či komisia myslí na to, že máme urobiť nejaké okamžité opatrenia a teraz znovu myslím na udržateľné používanie týchto látok. Viem si predstaviť, že by sme potrebovali mm, prísnejšie kontroly a, tak ako to už aj odznelo, mali nejaké špeciálne výnimky pre používanie Takže ja sa zasadzujem za to, aby sme aktívne hneď konali a aj v zmysle udržateľnosti a prevencie a e, takýto udržateľné, udržateľné nasadenie podporili a aby to jednoducho v praxi správnym spôsobom fungovalo. Ďakujem veľmi pekne a ďalším je rečníkom pani kolegyňa Belie. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Teší ma táto dnešná diskusia. Teší ma to, to viac, že sme sa do tejto otázky pustili e, v petičnom výbore pred troma dňami v pondelok, že sme v podstate riešili e, diskusiu s komisiou, boli tu interpelácie obyvateľstva a dnes sme mali aj správu austrálskej agentúry a e, poslednú správu EFSA, takže naozaj tu riešime otázku kontroly rizik a vedecké otázky. Ako si predstaviť, čo treba robiť teraz? Je to prekážka, pretože to, ako Chris Davis to už zdôraznil, nie to, nejde sa o novú tému, tie vedecké e, zistenia tiež nie sú nové. Diskusia v e, Európskom parlamente už bola a my, Európsky parlament, už v roku 2008 sme mali správu boji proti úmrtnosti včiel. A v tejto správe spolu s ekológmi sme už vyjadrili polutovanie nad tým, že e, tu neboli dostatočné opatrenia pre všetkým ohľadom toxicity pesticíd pre e, včely, ktoré opelujú rastliny a tu parlament vyžiadal komisiu, aby zakázala pesticídy, ktoré ohrozujú včely, pre všetkým neonikotinoidy, potom sme hovorili aj o GMO, e, med a cenu, alebo teda dôsledky pre včelárov Nebudem hovoriť o tých veciach, o ktorých sme tu hovorili predtým, hľadom smernice o mede. A jeden z argumentov ďalších, voči ktorému sme boli, E, tu sa môžeme pravdepodobne pobiť o čísla, že je to ekologický všeobecný problém, ktorý spočíva v otázke monokultúra v našom modele polnohospodárstva. Mali by sme polnohospodárstvo mať také, ktoré bude dlhodobo udržateľnejšie a bude menej využívať pesticídy. To znamená, v roku 2008 v Európskom parlamente bola diskusia, vtedy sme nemali tie vedecké dôkazy, aby sme našli prepojenie medzi pesticídami a úmrtnosťou e, včiel a vtedy sme sa zamýšľali nad prepojením medzi GMO a zvýšenou mortalitou včiel. Bol to jeden z argument pre opodstatnenie toho nič nerobenia, že sme nemali vedecké dôklad, do, dôkazy. Ďalšia vec, tu komisia hovorí o tom a v začiatku roku 2013 zase sme začali hovoriť o GMO. Myslím si, že tu budeme mať príležitosť ešte o tom hovoriť. A čo sa týka pesticíd, od e, minulého týždňa sa máme na čo spolahnuť na hodnotenie EFSA. Neo nikotinoidné pesticídy e, a ich e, naviazanosť na umrtnosť, čo sú vedecky podložené. Budeme mať v priebehu roku 2030 kompletnejšiu správu EFSA, to je v poriadku. A teda už nemáme žiadnu prekážku k tomu, aby sme rýchlo konali, aby sme zakázali použitie týchto pesticíd v Európskej únie chcem pripomenúť petície, dve petície, ktoré e, výbor pre petície v parlamente e, skúmal e, v septembri. Oslovilo nás množstvo organizácií. Jedna petícia k nej žiadajú o odstránenie látok škodlivých pre naše zdravie a pre zmenu poľnohospodárstva. Druhá petícia bola zameraná na zákaz používania geneticky modifikovaných organizmov. A dnes e, hovoríme o vyše milióna a niekoľko stotisíc občanov, ktorí nás žiadajú, ktorí žiadajú Európsku úniu, aby sme prijali opatrenie na zákaz najväčšej hrozby včiel, konkrétne pesticíd, a aby sme o niekoľko dní oslovili komisiu preto, aby čo najrychlejšie konala v tejto veci. Takže máme vedecké informácie, máme ochotu reagovať na žiadosť občanov. Čiže naozaj dnes by sme mali prijať opatrenia na to, aby sme ukončili túto sanitárnu aj environmentálnu katastrofu, ako aj hospodárskú a ekologickú. Ja, áno, výrobcovia pesticíd nám povedal, že do 5 rokov príde o niekoľko, stratu o niekoľko tisíc pracovných miest. Áno, tu bude diskusia, ekologisti, ekologovia tvrdia, že keď budeme e, mať ekologické polnohospodárstvo, tak za 5 rokov na, na jednej strane máme 5 miliónov, druhej 1,5 milióna. To strata pracovných príležitostí a vytvorenie nových pracovných príležitostí. Áno, to o čísla sa môžeme pohádať. 10 miliard hospodárskych strát. Aké náklady? a aká je strata hospodárstva, ak budeme musieť zaplatiť za to, čo nám dnes poskytujú včely zadarmo. Ja by som povedala, áno, tie čísla sa môžeme pobiť. V tejto fáze myslím si, že to rozhodnutie je len politickým rozhodnutím. Ak komisia má ešte stále problém s tým, že nemôže rýchlo konať a zakázať použitie a komercializáciu neonikotinoidov v nadchádzajúcich týždňoch či mesiacoch. Dúfam, že občania sa budú môcť spolahnúť aspoň na Európsky parlament a že my budeme ambicioznejší vzhľadom na nové prvky, argumenty, ktoré máme. Budeme ambicioznejší, ako sme boli pred dvoma rokmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Kriton. Ďakujem pekne za slovo. Je skutočne dôležité povedať, že tieto fitofarmaká boli v minulosti vôbec povolené. Ako je to možné? Ide tu predovšetkým o to, aby sme mali dôveryhodný systém v Európe. Tieto nikotinoidy, neonikotinoidy sú podstate veľmi zaujímavým prípadom, pretože napríklad situácia v Grécku je takáto. My sme na treťom mieste, pokiaľ ide o produkciu medu, eh, pokiaľ ide o produkciu v Európe a na siedmom mieste, pokiaľ ide o celosvetové meradlo a my sme u nás vyhodnocovanie týchto látok každý rok videli priamo na umrtnosti tých včiel, pretože veľké množstvo včiel zomieralo každý rok. sú to samozrejme aj s geneticky modifikovanými organizmami a preto musí EFSA v spolupráci e, s ostatnými preskúmať svoje stanovisko, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny. Musíme jednoducho urobiť viac, preto aby sa zachádzali tieto neonikotinoidy. To je dôležité tak pre našu spoločnosť, ako aj pre jednotlivé sektory. Je to dôležité pre spoločnosť, pokiaľ ide o polnospodárskú výrobu a pokiaľ ide o rozvoj e, vo vede. Vidíme, že ako to celé postupuje a my potrebujeme preto konkrétne návrhy zo strany komisie. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo Nikolas. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kryton e, už na to poukázal. Otázkou zostáva, že ako je vôbec možné, že sa tu takéto niečo povolilo. Vždy sa tu najprv počká, pokým sa urobia nejaké škody a až potom rozmýšľame, že ako máme ďalej konať. Ale o to teraz vôbec nejde. Ja som chcel spomenúť niektoré osobitosti, predovšetkým pokiaľ ide o nasadzovanie a používanie týchto látok napríklad v Grécku. Mali sme napríklad takých parazitov, ktorí napadá palmy a v Grécku sme mali prístup k týmto látkam, ktoré sa potom použili, ale potom uhynulo veľké množstvo včiel a je veľmi dôležité, aby sme to preskúmali, pretože pre občanov je relatívne ľahké dostať sa k takýmto nebezpečným látkam. A musíme to skutočne brať vážne. Ide tu predovšetkým o preskúmanie potenciálu nebezpečenstva takýchto látok. Takže niektoré látky sa na trhu dajú veľmi ľahko kúpiť a niektorí ľudia vôbec nevedia, ako ich majú správne používať. Ďakujem. Ďakujem pani Gerling. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Just, um, in... Tak, asi to neviem zapnúť. Áno, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela upriamiť túto pozorno, upriamiť túto diskusiu na to, o čo nám vlastne ide v, tejto, v tomto výbore. Hovoríme o tom už celý čas, čo som tu ja. A ide tu predovšetkým o tú, ten proporcionálny vplyv neonikotinoidov na zdravie včiel pretože my sme v rámci našej vlastnej správy v parlamente eh, napísali, že tu nejde iba o nejaký konkrétny faktor, v rámci ktorého sme pozorovali takýto úbytok včiel. Je tu viacero faktorov. Máme tu parasity, máme tu neschopnosť zabezpečiť si potravu, máme tu počasie, ktoré sa mení. Takže keď sa pozrieme na vedecké testy a výsledky týchto testov, tak jednoducho musíme brať do úvahy tieto multifaktoriálne problémy. Nejde tu o to, že by sme e, chceli zakázať iba jednu časť týchto viacerých faktorov, ktoré tu sú. Ja v plnej miere vítam túto správu FC. Myslím si, že nás to pohlo vpred a pohlo nás to vpred stále ešte nie dosť. Čakali sme v tomto výbore na veľké množstvo otázok a tie sa dostavili a my jednoducho musíme o tejto správe už konečne hovoriť. A nielen hovoriť nejakým racionálnym spôsobom, zdá sa, ako keby sme sa uberali už toho zákazu týchto látok. A to by nebolo správne. Čo máme skôr zvážiť, a ja súhlasím e, s tým, že sa musíme pozrieť na jednotlivé do, prepojenia ktoré sú s touto štúdiou rizika a s tým, čo povedala EFSA. A musíme si uvedomiť, že tu je veľký rozdiel v porovnaní s tým, aké tu boli v minulosti. Takže to takisto súvisí s tým, čo treba ešte preskúmať, pretože to má veľký vplyv a teraz sa dostávame k tomu hlavnému bodu, čo vlastne musíme vyriešiť. Tak musíme vyriešiť, keď hovoríme o rizikovom manažmente, tak hovoríme o určitých benefitoch. A počuli sme niektoré čísla ohľadne benefitov pre polnohospodárov, pokiaľ ide o využívanie neonikotinoidov. Musíme to však preskúmať oveľa detaľnejšie predtým, než začneme zakazovať tieto produkty. A musíme to vyhodnotiť, musíme vyhodnotiť používanie týchto produktov aj riziko, ktoré to so sebou prináša. Insekticídy zabíjajú včely. To nikto nespochybní, samozrejme, ale pesticídy zabíjajú tiež včely. Kvôli tomu, ako sa používajú, eh, na základe akej metódy. Takže my by sme sa mali sústrediť predovšetkým aj na toto. A to detálnejšie. Zo strany FC Máme jasné porozumenie, že sú tu veľké nedostatky, pokiaľ je konkrétne informácie. Viaceré z tých údajov, ktoré dostali k dispozícii, sa týkajú práve používania a využívania týchto látok. Týto nedostatok údajov, ktoré majú aj oni, znamená, že potrebujeme viac skúšok v teréne. Ale ak budeme mať viac skúšok v teréne, tak musíme zobrať do úvahy aj to, že na to potrebujeme veľa času pretože toto súvisí aj s počasím. Ak máme napríklad takúto skúšku, ktorá trvá 6 mesiacov, tak e, môže to súvisiť s tým, že budeme mať týchto, v tomto období také počasie, ktoré sa nebude potom opakovať ďalších 6 rokov. Takže aj to treba zobrať do úvahy. Počasie. Takže ja skutočne namietam proti tým z vás, ktorí hovoria tak, že my očakávame od komisie, aby zakázala tieto látky. To vôbec nie je pravda. My sme takýto spôsob nežiadali. Ja akceptujem, že niektorí ľudia si myslia, že najlepším spôsobom by bolo práve toto a ja by som rešpektovala, ak sa takto rozhodnú, ale to nie je, ten hlas, ktorý vyjadril parlament. Nehlasovali sme o tom, ani sme sa na tom ne, neuzhodli, takže nepoužívajte takéto vyjadrenia, pretože tie sú zavádzajúce. My sme takýmto spôsobom nikdy nerozhodli. Osobne si myslím, že by to nebolo správne ak ste podporcom organických hlad, organického poľnohospodárstva, tak ste proti pesticídom. Takže vôbec ma neprekvapuje, že niektorí z vás takýmto spôsobom argumentujú, ale nie všetci z nás smýšľajú rovnako. A myslím si, že my ako výbor by sme sa mali skôr snažiť o to, aby sme nadviazali ďalší dialog s EFSO, aby sme sa snažili spoločne e, aby sme spustili proces rizikového manažmentu, aby sme správnym spôsobom používali tieto látky, čo by vlastne znížilo tieto negatívne efekty. Predtým, než sa dostanem na záver, je bohužiaľ, je bohužiaľ skutočne smutné, že komisia povedala, že bude mať niečo budúci týždeň. a Veľké nešťastie, že to nevyprodukovala komisia skôr, keď sme mali tú diskusiu dnes. Mohli nám aspoň naznačiť, že o čom to ich rozhodnutie bude, pretože znovu sme sa dostali do tej slepej uličke. Znovu sa budeme musieť tomu venovať. Ale prirodzene musíme o tom hovoriť, pretože to je veľmi dôležité. Ďakujem pekne, pani Gerling. A teraz dostane slovo Andrea Sanoni. <clears throat> Abbiamo sentito oggi eh, che eh, effettivamente... Vypočuli sme si dnes, že zrejme je priame prepojenie medzi umrtnosťou včiel a týmito chemikáliami, neonikotinoidmi. Komisia uviedla, že tejto chvíli ešte stále skúma túto otázku. E, vyčkáme si na konkrétne návrhy komisie a aj odborníci sa vyjadrili, že by sme mali zaujať e, preventívny princíp. Teda konečne máme jasné údaje od odbornej obce a musíme prijať rozhodnutia. Dajme tomu, že v niektorých členských štátoch my, Taliani, sme v popredí, ale musím vám pripomenúť, že už 5 alebo 6 rokov v Taliansku eh, vďaka každoročným dokumentom eh, a právnym úpravám e, sme zakázali používanie neonikotinoidov pre pestovanie kukurice. Hovorí sa tu o dôsledkoch, dopadoch na polospodárstvo. My sme nezaznamenali e, žiadny pokles e, miery pestovania kukurice. Možno teda Taliansko by mohlo byť akýmsi pokusným laboratóriom, pretože my už máme dosť dlho v obehu tieto výrobky Ďalej sú tu isté druhy včiel, kde úmrtnosť dosahuje niekedy až 50 e, Takáto úmrtnosť e, postupne ustúpila a naše včelstvá sú zdravé. Isté, že súvisí to s ďalšími inými eh, faktami, ktoré je potrebné mať na pamäti. Myslím si, že teda prevencia je v tomto smere rozhodne prínosná. sme zabudnúť, že v apríli roku 2012 sme v parlamente schválili správu o biodiverzite. Je to správa, kde sa hovorí, že musíme zachovávať biodiverzitu a chrániť ju. Takže med, včely a iné opaľovače môžu byť poškodené v dôsledku používania týchto chemických látok. Podľa mňa teda je najvyšší čas, aby sme prijali isté opatrenia. Komisia nám pripomenula, že existuje tu aj prímysel odvetvie, ktoré presazuje a produkuje pesticídy a ich e, znepokojuje, že by mohlo dôjsť k stratám pracovných miest, e, že by sa mohli znižiť príjmy v tomto sektore. ale keďže 80 plodín si vyžaduje opeľovanie, ak by sme len zachovali súčasný stav, aké by to prinieslo náklady na polnospodárstvo, ak by sa znižili počty opaľovacieho hmyzu v dôsledku neonikotínov alebo nejakých iných chemických látok. Myslím, že Tie čísla hovoria sami za seba. Musíme dodržiavať európske ustanovenia a aplikovať pravidla prevencie. Ďakujeme pekne. E, pýtam sa, či som ešte na niekoho zabudol. Máme totiž ešte priestor na zoznam rečníkov. Dobre. Ďalší rečník. Mm, žiaľ, musím súhlasiť s pani Grz, je to pravda. Nie Európsky parlament žiadal zákaz neonikotinoidov eh, v EÚ. Iba náš výbor tak eh, urobil. Neprešlo to hlasovanie ani vo výbore, ani v pléne. Iba 170 poslancov hlasovalo za túto výzvu zákazu. Je mi to veľmi ľúto. Týmto sa ospravedlňujem celej širokej verejnosti. Presne pred rokom som predložil podobnú otázku komisii ako kolega Chris Davis. A veľmi ma teší, že došlo k istému posunu, pretože odpoveď komisie bola pred rokom taká, Doposiaľ sa e, nepreukázalo prepojenie medzi neo, e, nikotinoidmi a umrtnosťou všosťou. E, vidíme, že za rok sa veci posunuli a to ma teší. Komisia to už nemá inak. Ešte stále je však mnoho otáznikov v tomto smere. Myslím, že nemáme presne zadefinované, čo presne znamená škodlivý účinok. Nepochybne celé odvetvie aj komisia za touto definíciou sa často schovávajú. Musíme mať presný prehľad o tom, čo presne tento škodlivý účinok znamená. Mňa osobne by zaujímalo, či EFSA a komisia zohľadňujú aj to, že včely sú veľmi komplikovaným živočišným druhom. Nejde tu len o priamy, toxický vplyv na jedince. Je to veľmi spoločenský hmyz a aj keď nie sú preukázané smrdiace účinky na jednotlivca, môže to mať e, zničujúci efekt na e, včelstvo ako celok. Keď komisia hovorí o tom, ako chce uplatňovať zmierňujúce opatrenia, neviem, či dokážu implemento- kontrolovať implementáciu takýchto opatrení, najmä čo sa týka e, znižovanie produkcie toxického prachu prípade niektorých e, semien. EFSA sa vlastne opiera iba o údaje, ktoré poskytuje tento sektor e, a tvrdí a uznáva, že neboli vypracované nezávislé štúdie. Teda čo presne komisia robí, aby získala takéto nezávislé štúdie, nezávislé údaje? Tak, aby sa zdravie a životné prostredie e, neopierali iba o jednostranné údaje samotného sektora. Myslím, že najzásadnejšia otázka v tomto smere však je naďalej tá, nariadenie 1027 2007 hovorí, že neboli e, preukázané vedecké dôsledky takýchto látok. Myslím si, že e, teraz to už e, neplatí. už máme e, dokázaný opak, už sú vedecké e, dôkazy a preto by komisia podľa mňa mala pristúpiť k zákazu. Chcem sa predal, opýtate, či k nemu pristúpia kedy. Ďakujeme pekne, Bart Stajs, ďakujem. Už e, tu toho zazneho veľa, nebudem to všetko opakovať. Ak som to správne pochopil, to, čo hovoria odborníci k týmto dvom štúdiám, je zhruba to, že existujú problémy, nemáme si sa všetky fakty k dispozícii, ale EFSA tvrdí, že sa nedá tvrdiť, že existuje vysoká miera toxicity. Mňa však znepokojuje, že to je iba vrchol ľadovca. E, pod tým je ešte o mnoho viac zaujímavých faktov. Komisia Rada ministrov, keď sa prekladajú návrhy, Mohli by ste a nám trošku osvetliť túto vec. Sú len dve možnosti. Buď poviete, že skúmať túto tému, budeme financovať štúdie, budeme hľadať eh, presvedčujúce dôkazy, alebo budeme konať. Isté, že chceme dodržiavať princípy prevencie, Chceme znížiť mieru povolení týchto toxických eh, neonikotinoidov, ale to musí byť spojené aj s hľadaním vedeckých faktov. Máme teraz eh, k dispozícii fakty, ktoré nám umožňujú konať, a to rázne. Máme k dispozícii správu Hiltrude Breyer, naša kolegyňa, a tu sa jasne uvádza, že vy ako komisia musíte uznať, že látka sa môže povoliť iba ak pesticídy, ktoré sú v nej obsiahnuté, nie sú škodlivé pre včely a iných hmyz, aj čo sa týka šírenia kolónií a prežitie včiel. A že to nemá ne- nepriaznivý vplyv na správanie sa včiel. Pán Budny, máte teda priestor prijať ďalšie opatrenia a tie výrobky, ktoré sú vysokotoxické, Tie sa, by sa mohli aspoň dočasne zakázať. Ďakujeme pekne, pani Reimers. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že táto diskusia dokazuje, že ešte nemáme ani zďaleka jasno v tejto veci. Keď to tak počúvam, ako sa vyberajú štúdie, zostavujú štúdie, e, to ma veľmi udivuje, pretože na jednej strane e, Čakáme, že samotný sektor e, predkladá štúdie. Tie sú však jednostranné, ale aj mimovládne štúdie sú e, jednostranné. E, taktiež odborné štúdie nie sú celkom vecné. Máte jasnú predstavu o tom, ktoré údaje by sa mali využiť, ktoré nie. Zdá sa, že zo všetkých štúdií by sme si mali zobrať niečo, aby sme vôbec získali obraz o tom, aká je situácia. Bola by som nerada, keby sme sa unáhlili a aby sme odsúdili všetky ostatné možnosti. E, už nás tu upozornili, že musíme v tejto veci rozhodnúť čo najbecnejšie, najobjektívnejšie. Keď tu hovoríme o povolení alebo nepovolení e, niektorých druhov liečiv, respektíve pesticídov, sú to vlastne akési lieky pre rastliny, Keď sa pozrieme napríklad na lieky pre ľudí, e, na príbalovom letáku je e, mnoho informácií o vedľajších účinkoch. Tak ako povedala pani Göring, musíme mať na pamäti aj e, pomernosť. Nemôžeme predsa zakázať nejaký, nejakú látku iba preto, že má aj vedľajšie účinky. Musíme potom aj v iných sektoroch postupovať rovnako prísne. Nemôžeme to vnímať takto čierno-bielo. Naozaj ide o to, aby sme zvážili, v ktorých prípadoch je naozaj oprávnené e, vydať zákaz a v ktorých nie. Sme tu ešte len na začiatku, veľmi dlhé diskusie. Musíme dbať e, najmä o to, aby sme v Európe mali jednotné vzdelávanie, školenia, využívanie týchto látok, či sú vhodné kontroly. To si dovolím spochybniť, pretože ja e, som absolvovala posmerské vzdelanie. Viem, aké prísne je to v Nemecku. Ešte predtým, ako je vôbec možné kúpiť takýto produkt, u nás je potrebné presne dokumentovať, odkiaľ produkt pochádza, čo obsahuje. V niektorých krajinách však e, ste volím pochybovať, že nie sú takéto prísne pravidlá. V tejto oblasti teda je teda ešte tiež čo naprávať aby to bolo jednotné a rovnako prísne, čo sa týka negatívnych dopadov. Ako som už povedala, ešte je to len začiatok dlhej cesty, nemôžeme e, prijať rozhodnutie v tejto chvíli. Musíme sa najskôr oboznámiť so všetkými faktami. Ďakujem. Ďakujeme, Herger Brandy. Thank you, chairman. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Spomenula sa tá správa o biodiverzite, ktorú sme prijali v Lani v rámci stratégie biodiverzity Európskej komisie celková hodnota polinácie každý rok je stanovená na 15 miliard eur. To je naozaj veľká suma. A myslím si, že je potrebné zohľadniť aj záujmy podnikov, ktorí sa dopracovali k takej istej veľmi vysokej hodnote. Pán predseda, často ma kritizujú, respektíve Európska únia je často kritizovaná za to, že reaguje veľmi pomaly pri príjmaní rozhodnutí. A ja vždy tvrdím, áno, dobre, ale keď je to naozaj, naozaj nutné, Únia vie veľmi rýchlo pohotovo konať a to je jedna z takých príležitostí, kedy naozaj e, by bolo nutné prijať veľmi rýchle a pružné rozhodnutie. Asi je dosť cynické to, že včera Európska agentúra pre životné prostredie zverejnila správu o vyhliadkách toho, ako škodlivé môže byť to, ak sa použije princíp zanedbávania a ignorovania. Toto je dobrý príklad toho, že ak nebudeme konať, tak e, nás to bude v budúcnosti stať obrovské peniaze. Kľúčová otázka na Európsku komisiu, teda mám dve. Dnes v holandskom parlamente jeden z ministrov, jeden z, jedna z minister, ministeriek vyhlásila, že buď predstaví budúci pondelok na Rade pre polnohospodárstvo snahu, návrh na minimálne zníženie neonikotinoidu a fibrinolu. Neviem, fipronilu. Neviem, možno, že vie viac ako komisia, alebo je to z jej vlastnej iniciatívy. A druhá otázka má komisia predstavu o tom, aké šance sú na to, že na rade zaznie tento návrh a že by prešiel? A potom druhá otázka. Holandská pani ministerka povedala, že ak sa v Európe nenájde dohoda na zníženie používania týchto pesticíd, predloží vnútroštátne opatrenia. Pýtam sa, či z právneho hľadiska také niečo možné je. Ďakujem pekne. Teraz sa ešte pýtam autorov štúdie, jednak EFSU a potom aj zástupcov Rakúskej agentúry pre životné prostredie, či by chceli zareagovať na to, čo tu zaznelo. Nein. EFSA? EFSA, nech sa páči. Ďakujem. Chcel som... Ja by som chcel upozorniť iba na to, že EFSA naozaj riešime multifaktorové otázky. Vytvorili sme pracovnú skupinu špecializovanú a práce ešte prebiehajú, takže ak chceme mať integrovanejší prístup k tejto problematike, e, musíme to takto riešiť a musím povedať, že naozaj sme zvažovali nielen efekty na jednotlivé včely, ale takisto sme zvažovali v našom hodnotení rizik aj účinky na vývoj kolónií, na správanie v čom Všetko bolo zohľadnené. Ďakujeme pekne a na záver komisia, nech sa páči. Oui, merci. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Zaznelo tu množstvo otázok, tak ja neviem, či ste mi dali dosť času na to, aby som na ne zodpovedal. Máme Mať, po... Máte koľko času len chcete? Ďakujem, hier bis zum Schluss. Insofern, Vielen Dank. Ďakujem pekne. Zaznela tu jedna otázka mnohých z vás, e, počnúť pánom Davisom. Aké opatrenia príjme komisia? No, vrátim sa dozadu. Štyri krajiny už prijali opatrenia. dve v roku 2008, Nemecko a Taliansko. Dostali sme vysvetlenia ohľadom eh, kukurice. Slovinsko takisto prijalo opatrenia o všetkých semenách v roku 2008 a Francúzsko v Lani v 2012 o kolze a nie len teda o tej kukurici, o ktorej sa tu hovorilo. Takže momentálne konkrétne v Nemecku po e, ťažkej intoxikácii včiel, ktorá je skôr spôsobená zlým používaním neonikotinoidov a nie riadnym používaním neonikotinoidov, došlo k hromadnej intoxikácii včiel a to nie je normálna reakcia neonikotinoidov. Tu sme mali e, naozaj subletálnu intoxikáciu. Takže, štyri príklady, ako povedal pán Gebrandi, Holandania sú netrpezliví. Áno, je pravdou, že holandská pani ministerka požiadala, aby sa tento bod dostal na program pondelkovej rady ministrov polnohospodárstva, to znamená o 4 dní. Ale je to jej vlastný návrh. Ona nepozná návrhy komisie, pretože komisia ešte žiadne návrhy nepredložila. Takže hrozí tým, že príjme vnútroštátne opatrenie, ale štyri krajiny už tak učinili a my sme nechceli prijať opatrenia proti týmto členským štátom, pretože sme mali pocit, že majú akési opodstatnenie pre tie vnútroštátne opatrenia, tie štyri krajiny, o ktorých som hovoril. Možno to ešte nebolo celkom dobre podložené vedeckými výsledkami a Rakúska agentúra EFSA E, nám povedali o najnovších informáciách, pretože pripomeniem, 16. januára sme dostali informácie z EFSA, to je iba pred týždňom. Takže EFSA, EFSA to trvalo asi 9 mesiacov, kým odpovedala na našu otázku. Dajte nám aspoň viac ako jeden týždeň, predsa len, aby sme sa pokúsili nad tým zamysleť. Aj keď sa nerozmýšľa, nerozmýšľame veľmi rýchlo. Týždeň nám nestačí, nechajte nám aspoň nejakých 10 dní, aspoň toľko. Pretože a mnohí z vás to už povedali, pre všetkým pani Gerling, je potrebné, aby tá odpoveď bola primeraná. A to je dôležité. EFSA naznačili, počuli ste to, že existujú rastliny, ktoré sú zaujímavé pre včely a iné, ktoré včely nezaujímajú. A neonikotinoidy sa používajú aj pre tie rastliny, ktoré sú zaujímavé pre e, včely ako e, repka olejná, ako kukurica, ako bavlna. A e, tu ide v podstate o tú slávnu gutáciu, to znamená to slzenie rastlín, ktoré včely potom pijú. A potom iné rastliny nie sú priťažlivé pre včely, ako napríklad e, cukrová repa. A teda zaznela tu otázka, ako reagovať, aby tá reakcia bola primeraná. Na druhej strane, podľa osvedčenej administratívnych postupov, sme žiadali tri podniky, ktorých sa to týka, to znamená Bayer, Sižanta a Sumimoto. Žiadali sme od nich, aby oficiálne zareagovali napísali sme im 16. januára, to znamená v ten istý deň, keď sme dostali stanovisko EFSA a dali sme im až do 25. ako termín na odpoveď, do zajtra. Takže čakáme na ich oficiálnu odpoveď, e, ktorá by mala poskytnúť ďalšie informácie, kolektívne informácie priemyslu pesticíd. Tu sme hovorili o tých 15 e, miliardách a tisíckach pracovných príležitostí, čiže bude mať individuálne odpovede týchto troch podnikov, ktoré nám umožnia takisto posúdiť situáciu. Je v poriadku žiadať tých, ktorých sa nejaké opatrenie, ktoré môže byť závažné, týkať, opýtať sa, aké ich stanovisko, tak aby sme ho mohli zohľadniť. Pani Klasa pýtala, či existujú alternatívy. No je to trošku zložité Nemecko a Taliansko zakázali ošetrenie semien kukurice a pokiaľ viem, v Taliansku to nemalo dopad na produkciu kukurice, na výnosy alebo na uh, útoky tých škodlivých, uh, škodlivého hmyzu. Uh, vo Francúzsku to zakázali na repku olejnú a takisto nám dali vedieť, že to nemalo nejaké závažné dôsledky. Uh, a čo sa týka repky olejnej, tretina e, semien je ošetrená a dve tretiny nie. Pardon, o kukurici hovorím. Takže hovoríme o otázkach alternatívneho ošetrenia semien. Myslíme si, že to možné je, ale overujeme, či ak by sme to nepoužívali, e, či existuje alternatívne ošetrenie semien tých plodín, ktoré sú priťažlivé pre včely. Druhou však problematikou je otázka prachu. sa to vysvetlila, už sme o tom hovorili, že je veľmi dôležité pokúsiť sa zni- obmedziť tento prach v čase výsadby obalených semien, v čase e, rozprašovania granul pesticídu. Je to dôležité predovšetkým pri sadení tých obalených e, osív použiť také stroje, ktoré môžu osiať tieto obalené semená bez toho, aby to vyvolávalo, aby vznikol pritom e, toxický prach. To všetko znamená toľko, že dnes, m, mm, pretože stále sa nad tým zamýšľame, a ani v pondelok ešte nebudeme vedieť, aj keď tu bude otázka holandskej pani ministerky. Ani v pondelok ešte nebude nejaká prezentácia e, prípadného nariadenia. To je príliš krátka doba na to. Takže zatiaľ neviem povedať. Ale iná vec je istá. Isté je to, že budeme reagovať dvoma smermi. Poprvé, to je výskum. Pretože EFSA a Rakúska agentúra nám hovoria, že nám chýbajú údaje a tieto medzery v údajoch musíme vyplniť. Takže s kolegami z DG Výskum budeme spolupracovať, aby sme zintenzívnili prácu na dvoch projektoch. Momentálne prebiehajú dva projekty o výskume o včelách, to znamená zintenzívnime tie alebo navrhneme nejaký iný projekt. To znamená projekty v oblasti výskumu, a to nie je súkromný výskum, pretože tu bolo napadnuté alebo spochybnené aj to, že ak sú to údaje poskytnuté fitofarmaceutickými firmami, tak možno tým nemôžeme celkom dôverovať. Tu hovoríme o výskume, ktorý je financovaný Európskou komisiou, takisto aj členskými štátmi alebo inštitúciami, univerzitnými kruhmi, čiže je to nezávislý výskum. Takže budeme mať, toto jedna akcia, bude smerom k výskumu a určite veľmi pravdepodobne bude aj legislatívna aktivita, ale tu môžem opakovať, že teraz, a nie preto, že by som si chcel niečo schovávať pred vami, ale jednoducho dnes vám neviem povedať, aké budú tie body, ktoré premietneme do legislatívy nad všetkými tými opatreniami, primeranými opatreniami sa zamýšľame. Pretože si myslíme, že to nie je až také urgentné. Je zima, včely ešte nevylietajú, okrem toho, že občas vyletia, keď je pomerne teplo, aby mm, sa rýchlo vrátili, ale v podstate momentálne včely nebudú prelietať z kvetu na kvet to je veľmi dôležité. Prvá vysadba, vysadba e, plodín, konkrétne kukurice, začína v marci, apríli, podľa toho, v ktorom regióne. Predovšetkým tieto kultúry, to znamená kukurica, e, osivo už je pripravené, už je obalené, e, pretože tretina osiva, ktoré sa používa pri kukuricu, je už obalená neonikotinoidmi a to osivo už je pripravené. Takže budeme musieť spraviť odhad veľkosti tohto problému. Takže máme povedzme niekoľko týždňov ešte na to, aby sme mohli e, pripraviť túto legislatívu, prediskutovať to so zainteresovanými stranami, spolnohospodármi samozrejme, pretože oni sú prví, ktorých sa to týka, s predstaviteľmi e, podnikov, ktoré produkujú pesticídy, E, spolnohospodármi, pardon, s včelármi, to znamená konkrétne včelári znášajú dôsledky, ako aj s úradmi členských štátov a s politickými predstaviteľmi. Takže máme pred sebou viacero vecí, ktoré treba vyriešiť, pri ktorých si myslíme, že Všetko sa dá vyjasniť, povedzme koncom februára, začiatkom marca. To znamená, že áno, samozrejme, budeme pokračovať vo vyhodnocovaní rozdielných, rôznych dopadov, zamýšľať sa nad tým, ako môžeme zosúľadiť činnosť, pretože nechceme prijať nejaké mm, neprimerané kroky. EFSA tvrdí, že máme 5 neonikotinoidov, ešte ďalšie dva z nich teda neboli preskúmané a povedzme, je to trošku iná problematika, ale určite situácia sa vyjasní s požiadavkou na EFSA. Potom je tu šiesta látka fipronil, ktorá nie je neonikotinoidom a tu sme požiadali EFSU o vyhodnotenie, ale to vyhodnotenie budeme mať niekedy, ja neviem, v marci 2013. Takže ak to vyhodnotenie bude negatívne, ne, nepriaznivé, tak bude potrebné prijať v tom vtedy opatrenia aj voči fipronilu. Ale to momentálne sa odkladá na vtedy, keď budeme mať stanovisko EFSA, teda v marci. Pani Klas hovorila o dôležitej veci, o tom, že je potrebné zohľadniť včely pri hodnotení rizik pesticíd. Áno, to je zásadná otázka. A požiadali sme EFSA, pretože je pravdou, že to nebolo dostatočne zohľadnené v minulosti a pomaly postupne sa aj naše úvahy vyvíjali, takže sme požiadali EFSA, aby zohľadnila špecifické riziko pre včely a nielen všeobecne pre životné prostredie, teda pre životné prostredie vo všeobecnosti, ale špecificky pre včely. A EFSA by mala vypracovať dokument o tejto problematike špecifického rizika pre včely v máji 2013. To všetko je súčasťou tej preslavenej stratégie o zdraví včiel, ktorú ste niektorí z vás citovali, ktorá bola vypracovaná v roku 2011. Pretože áno, je pravdou, že tento problém ktorý nazývame syndrom kolapsu kolóny, e, je spôsobený viacerými faktormi. Samozrejme, pesticídy tu zohrávajú svoju úlohu, takisto aj ochorenia pre všetkým varoáza hrajú svoju úlohu, aj polnohospodárske postupy hrajú svoju úlohu. Takže nie je ľahké dať dohromady všetky tieto faktory, ktoré je potrebné vyhodnotiť. ale v tom okamihu, kedy sa identifikovali pesticídy a konkrétne neonikotinoidy ako dôležitý tie faktory e, subletálnej toxicity, e, sme začali okamžite chovať. E, čo sa týka tých ochorení, varoázy, mnomenózy a rôznych rôznych chorób, ktoré včely môžu mať, je dôležité proti tomu bojovať. Problém E, dostatočnosti povolených liekov, ktoré nenechávajú rezidu a tak ďalej. To je takisto ďalšia veľmi citlivá téma. Zložitejšie je potom polnohospodárske praktiky. ale táto stratégia ohľadom zdravia včiel, ktorú sme pripravili spolu s kolegami z polnohospodárstva životného prostredia, to je veľmi dôležitý dokument, tak ako o tom nám to pripomenula pani Beli. Otázka pána Kezogelo o dopade ošetrenia na iné insekty, insekty, ktoré ničia palmy. Je to predovšetkým oba stredozemného mora, na tých krásnych uh, uliciach. Je to v podstate taký veľký skarabeus kvázi, ktorý ničí palmy, pretože si v samotnom kmeni paliem uh, vyhríza svoje chodničky. A teda dopad pesticíd na nich. Ako náhle palmy kvitnú a tie priťahujú včely a ak použijeme niečo, aby sme zničili tento insekt, ktorý ničí palmy a zároveň tým vyvraždíme včely, to nie je dobré riešenie. Samozrejme je tu taká praktika, že sa kvety palmy poodstrihajú, pretože v Európe okolí Stredozemného mora E, nepestujú sa datle, tie sú skôr na južnej strane Stredozemného mora. Takže ak budeme pesticídami poprašovať palmy, škodlivými pesticídami, aby e, sme ošetrili palmy pred týmto insektom, musíme podstrihať kvety, aby neboli napadnuté tými pesticídami aj včely. Čiže takáto praktika je možná. Povedali ste, že sme zmenili názor. Áno, zmenili sme názor. Zmenili sme názor, pretože tieto dve agentúry nás e, poplašne upozornili s vedeckými dôkazmi. Je ťažké pre komisiu konať na základe nejakých pocitov alebo správ včelárov. Je pravdou, že včelári už e, za posledných 10 rokov identifikovali riziko neonikotinoidov. A vo Francúzsku si spomínate na manifestácie proti uh, už niekoľké, proti mnohým, uh, niekoľké des, niekoľko desať rokov aj v Belgicku, ale uh, chýbal nám dôkaz a nebolo ľahké mať dôkaz a vďaka týmto trom štúdiám francúzskej, britskej a nemeckej začiatkom roku 2012 sme vlastne aspoň čiastočne dostali dôkazy, len čiastočne, opakujem, pretože EFSA hovorila, že tam ešte stále chýba množstvo údajov a teda áno, zmenili sme názor. Aj keď sme mohli podozrievať už predtým, že neonikotinoidy majú škodlivé účinky na včely, bolo ťažké prijať opatrenia, ktoré z hospodárskeho hľadiska majú obrovský dopad na firmy aj na plnohospodárov, ale na základe nejakých pocitov alebo princípu prevencie. Potrebujete predsa len mať vedecky podložené informácie, nie úplné informácie, ale dostatok vedecky podložených informácií preto, aby sme mohli použiť princíp prevencie. A tu nám to EFSA potvrdila, hoci to, čo si želajú predstavitelia priemyslu pesticíd, hovoria, že dobre, nemáte údaje. EFSA dostatočne, tak nerobte nič. My sme čiastočne použili ten preventívny princíp, tak či onak. Takže, pán predseda, Myslím si, že to je celá škála odpovedí na všetky tie otázky členov vašej komisie. Pokúsil som sa, ak som zabudol na niečo odpovedať, môžem ochotne ešte zodpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, Ďakujem. Chce sa ešte vyjadriť uh, predkladateľ správy. Áno, veľmi stručne. Ja som pochopil, že o čo sa usiluje komisia. Hovorili ste tu však aj také výrazy, ako že vyhodnocujete, preskúmavate, pracujete s EFSO, ale na druhej strane musíte konať urýchlenie. To ešte, ako to chápete? Kedy budeme vedieť, že navrhnete nejaké legislatívne návrhy? Kedy to bude? No viete, závery, vypočujte si závery Rady, ministra pre polnohosp- minist- eh, Rady ministrov pre polnohospodárstvo v pondelok. Moi, je vous dirai rien. Ja vám nepoviem nič. Okay, Chris Davis, wir fangen dann mit der zweiten Fragerunde an. Die erste... Takže teraz začneme s druhým kolom otázok. Prvé sa skončilo. Sú tu ešte nejaké iné otázky? Any other question? Okay, dann bedanke ich mich. Takže ďakujem veľmi pekne, ale predsa len Pavel. Hey, just, just... Ja v stručnosti. Uh, sorry for that short quote. Yes, uh, because uh, here I have heard from answer of Commission something like that until 2000. Takže počul som tu rok 2000, počul som, že do roku 2012 tu išlo nejaké príbehy a rozprávky, tak ja budem citovať niečo z roku 2003. A myslím, že to bola vedecká inštitúcia, išlo o agentúru pre ochranu životného prostredia Spojených štátok amerických a budem cítať. Táto látka je vysokotoxická pre včely a týka sa, je nebezpečná aj pre ostatných opelovačov, dostáva sa do nich cez nektár a tento kontakt s včelami je smrteľný a môže to mať negatívne efekty na reprodukciu týchto čo. Takže myslím, že do roku 2012 to neboli nejaké rozprávky. Veda tu existovala už pred rokom 2012, pred štúdiami EFSI. Takže to bol rok 2003. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? Ďakujem pekne všetkým, všetkým zúčastneným, aj kolegovi z komisie za zodpovedanie otázok. Ďakujem veľmi pekne. Tie otázky, ktoré tu boli, boli zaujímavé. Kolega Davis sa pýtal skutočne na dôležité veci, takže ďakujem veľmi pekne za otázky. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Je tu o súčasné výzvy a možnosti energie obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou. Pane Kukovič tu bohužiaľ nie je, takže navrhnem nasledovné Máme to na iný deň, keď sa stretneme. Lehota pozmeňovacích návrhov 29. január o 12. a vo výbore životného prostredia Envy budeme hlasovať 19. ITRE o tom budeme hlasovať 18. marca a pravdepodobne o tejto správe budeme v apríli rokovať na pléne. A teraz prejdeme Genau, 29, das ist mein... 29, to je moja správa. To som takmer preskočil. Ide tu o e, smernicu o raňajkách. Tam sa e, vyjadrujeme k produktom raňajk, raňajk, káva, čokoládové výrobky, cukry, žel, čiliaké marmelády, sušené mlieko a tak ďalej, to je tam všetko spomenuté. Musíme dospieť k aproximácii, pokiaľ ide delegované právne akty podľa článku 290. Ja som bol vyvolený, aby som v tejto téme sa vyjadril ako spravodajca a pri príprave tejto správy sme si uvedomili, že pokiaľ ide o definíciu konkrétnych produktov, že tu sa presunuli komisie na komisiu a podľa môjho názoru to v tejto miere nie je akceptovateľné a v rámci smernice o džúsoch, ovocných šťavách e, sme sa nehali inšpirovať touto smernicou, pokiaľ ide o rozprav 28. novembra, ktorú sme mali minulý rok k tejto téme. A zo strany kolegov tam bola veľká podpora. Rada diskutuje o tomto návrhu a pravdepodobne sa nastavila na našu vlnovú dĺžku Takže to obmedzenie delegovaných aktov sa bude týkať nielen tých podstatných prvkov. Ja by som s tieňovými spravodajcami sa teraz pred plenárnou schôdzou ešte raz pokúsil o to, aby sme našli kompromis. Potrebujeme skutočne kompromis, pretože a napriek tomu teda, že tu nie sú nejaké veľké rozpory. Pani Klas je teraz zastúpená pani Pani Klas zastupuje pani Okuny, takže nech sa páči. Áno, ja budem stručná, pani Okuny sa ospravedlňuje. Zdôrazňuje, že ide o dôležitú správu, pretože tu ide o obsahy, pokiaľ delegované právne akty, tam máme dlhodobý, dlhodobú povinnosť dozoru, ako to bude implementované a aj tu musíme zdôrazniť, že aj v tejto smernici, ak sú tu esenciálne dôležité zmeny, ktoré vlastne sa týkajú právneho základu, ak tu dojde k zmenám, tak to jednoducho nepatrí iba do výlučnej právomoci toho, ako to teraz je. Takže pani Okony podpis, podporuje pána spravodajcu vo svo, v jeho predstavách, vo svojej správe a Podľa nej je zaujímavé, akým spôsobom sa uberajú pozmeňujúce návrhy, ale skepticky Sofia vníma tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila Linda, Even, Linda McEwen a pán Ocky, pretože v týchto pozmeňujúcich návrhoch 20 a 21 ja som si to teraz takto pozrela. Linda McEwen tu chce zmeniť že by sa dodatok 2 pozmenil tak, že by tam neišlo o pridávanie, ale o vyčlenenie takýchto prídavných látok. Takže človek sa pýta, prečo za jedno môže a druhé sa nemôže, takže o tom sa pravdepodobne ešte bude hovoriť. Ale vo všeobecnosti podporuje to, čo navrhuje spravodajca a je dobre, že sa tu navrhuje stretnutie na úrovni tieňových spravodajcov ešte pred hlasovaním, takže to je v poriadku. Ďakujem veľmi pekne, pani Reimers. Áno, ja už iba poviem toľko, že súhlasím s tým, čo tu odznelo a my podporujeme spravodajcu a teším sa na kompromisy, ktoré v rámci diskusie pripravíme a teším sa na spoločnú spoluprácu. Takýto postup by sa mi bol páčil pri téme backloading dnes, hovorí pán predseda. Ja budem takisto stručný. Je tu veľká zhoda. My podporujeme spravodajkyňu. Ešte niekto sa hlási, takže komisia dostane slovo. A tým sa to pravdepodobne nebude tak páčiť ako nám v parlamente. Rečník hovorí bez mikrofóna. Ah, ah. um, Áno, pán predseda, vítam túto správu a nechcem vás, nechcem túto zhodu, ktorá tu bola práve demonstrovaná, nejako narušiť, ale ako bolo posledne E, spomenuté, komisia potrebuje delegované právomoci, aby sa to týkalo aj tých iných prvkov, aby sme mohli konať skutočne čo možno najúspornejším spôsobom, pretože ak by sme mali ísť tým štandardným postupom, tak si to bude vyžadovať konkrétne detaily a to bude veľmi časovo konzumné a bude to neefektívne. Komisia je, je ľúto, že návrh správy parlamentu vypustil tieto komis- v sekcii v oddeli B v smernice z roku 2006 právomoci komisie, pokiaľ ide o také prvky ako kakao v čokoláde. A pokiaľ ide o technické charakteristiky a definície dehydrovaných, dehydrovaného sušeného mlieka. Komisia uvádza, že táto správa navrhovaná je ešte viac obmedzujúca ako to, čo predložila rada v kontexte džemu, kde chcete ponechať dodatok 2, kde sa môže postupovať tak, ako to tam je stanovené. Tam táto smernica bola pozmenená a komisia má delegované právomoci, pokiaľ ide o konkrétne ingrediencie týchto, týchto produktov, takže na rozdiel od vás komisia víta pozmeniaci návrh číslo 20, ktorý predložila pani McEwan. Je to krok správnym smerom, takže správnym spôsobom pokazuje na to, že v prípade zmien receptov na džemy bude tu, budú tu pozmeniace návrhy dodatočných pokiaľ ide dodatočné látky do džemu. A to nie je možné kontexte tohto štandardného postupu. Chcel by som pripomenúť, že delegácia umožňuje legislatorovi, aby prenechal právomoci komisie, pokiaľ ide o doplnenie nedôležitých prvkov tohto právneho aktu, ako napríklad percentuálne vyjadrenie suchého meta, meta obsahu a mieru polarizácie cukrov. Takže komisia by mala mať moci, aby tieto percentuálne vyjadrenia pozmenila a podľa nej je príliš drahé a časovo náročné, takéto zmeny budú umožnené iba štandardným legislatívnym postom. Pokiaľ ide o procedurálne otázky a pokiaľ ide o to obdobie 5 rokov delegovaných právomocí v rámci návrhu parlamentu zastáva komisia názor, že pokiaľ ide o konkrétnu smernicu, bude tu potreb, nie je aktuálna potreba podávania správ, pretože máme z minulosti skúsenosti, že takéto zmeny boli nepotrebné v minulosti. Ďakujem veľmi pekne. Takže to nebolo až také harmonické, to by ma bolo aj prekvapilo, hovorí pán predseda, že to bude iné, to som mohol očakávať. 19. februára budeme o tomto hlasovať, pokiaľ ide o túto, pokiaľ ide o raňajkové produkty, budeme to mať v apríli na programe, budeme o tom hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. 31. Chris Davis. Súčasná situácia v oblasti zachytávania a ukladania oxidu uličitého CCS. A dám slovo teraz Chrisovi Davisovi. Nech sa páči. Vy ste boli spravodajca, pokiaľ ide o túto smernicu. A nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi ma teší, že e, je tu ešte stále tak veľa členov nášho výboru v takúto pokročilú hodinu. E, toto by sa požadovalo a stiahovalo by sa to na 25 všetkých emisí z z priemyslu, ako napríklad e, oceliarského priemyslu a chemického priemyslu. A predsa technológie v tomto smere sú ešte veľmi málo pokročilé. E, pracuje sa na tom za posledné roky. Mnoho firiem investovalo mnoho úsilia peňazí aj z celej Európy a taktiež komisia sa tomu veľmi intenzívne venuje. Najmä keď sa pozerám na DG Energie a e, klímy, vidím tu e, mnoho nových projektov v tomto smere, ktoré však zlyhávajú a to je veľkým sklamaním. Nedávno sa oznámilo že sa vytvára nový mechanizmus financovania NEA 3000. Žiaľ, ešte v roku 2008 sme hovorili o tomto mechanizme financovania, ale ukázalo sa už vtedy, že to nebude fungovať. A vtedy sa to odhadovalo, že tam pôjde zhruba o 6 miliard eur. Um, dve tretiny času si vyžiadalo získať iba jednu tretinu týchto peňazí. E, ďalej mnoho krajín sa snažilo získať zvyšok peňazí a tesne pred Vianocami sa oznámilo, že ani jeden jediný projekt CCS z tohto e, balíčka sa nebude e, podporovať. Väčšina peniazy sa teda využije na podporovanie obnoviteľných zdrojov energie, ale to hlavné gro úsilia, teda podpora projektu CCS, úplne zlyhalo. Je to teda už tretia smrteľná rana. Jednak je tu nízka cena uhlíka, e, ďalej je tu problém ZTS a teraz aj toto CCS úplne zlyháva. E, Európsky mechanizmus financovania nie je namerený takýmto spôsobom. E, príjmy z aukcií nie sú ani zďaleka také, ako sa očakávali a náklady presunu emisí CO2 v atmosfére taktiež nie sú také, ako sa očakávali Takže je tu obrovské množstvo sklamaní. Teraz sa, sa preto je na mieste opýtať, ako sa odtiaľto posunúť. V marci 2007 komisia uviedla, že 12 demonstratívnych projektov CCS do roku 2015 by chcela e, vidieť. Budeme radi, ak bude jeden schválený do roku 2015, nie to ešte, aby bol aj e, završený. Teda ako sa pohnúť odtiaľto ďalej? E, máme dve oddelenia komisie, ktoré sú tu dnes zastúpené Prvá vec je, um, čo sa stane v ďalšej fáze po vypršení prvej časti tohto programu. Pred niekoľkými týždňami sme čakali, že sa možno e, získa 8 900 e, tisíc libier, 900 tisíc eur, opravuje sa rečník, e, možno 300 miliónov eur formou dotácií v dvoch projektoch CCS, ale odkiaľ tieto peniaze pochádzajú? Sú tu krajiny, ktoré sú v problémoch. Taliansko, napríklad Nemecko, podľa mňa netransponovalo legislatívu, ktorú sme schválili v roku 2008-2009. Veľká Británia nie je schopná eh, držať sa časového rámca, aj keď peniaze eh, už sú dosť eh, k dispozícii, ďalej Dánsko. Zdá sa, že len holandská vláda je schopná posunúť sa s týmto niekam, ale tým, že vidíme, ako výrazne klesá cena za uhliek 2,6 eur, ak sa nemýlim. To znamená, že to nemá žiadnu cenu vôbec. Teda, načasovanie oznámenia celého spustenia projektu, keď Európska investičná banka e, sprístupní tých 100 e, miliónov povoleniek, e, to načasovanie je veľmi dôležité a zjavne dnes nie je celkom najvhodnejší čas. Ďalej je tu DG pre energiu, ktoré pracuje na oznámení, ak sa nemýlim, v tom, ako pokračovať s systémom CCS. Návrhy sme už videli. Ďalej sú tu návrhy e, regulačného prístupu. Mňa veľmi zaujíma, čo k tomu povie komisia. Isté sú aj iné možnosti. Mám na mysli najmä partnerstva medzi vládami, pretože náklady jedného jediného projektu TCS sú obrovské. Musíme teda nejakým spôsobom zjednotiť viacero vlád a nejakých stimulovať, neviem, možno uhlíkové kredity alebo nejaký iný spôsob, aby vznikali takéto združenie partnerstva. Toľko teda z mojej strany. E, zhrniem to iba tak, že ide o mimoriadne dôležitú technológiu, e, nevenuje sa tomu dostatočný záujem. Hovoríme síce o obnoviteľných zdrojoch energie, áno, E, to je dôležité. Veterná energia, rôzne lobbyste skupiny podporujú rôzne formy, ale táto technológia, keď máme dočinenia s fosílnymi palivami a priemyselnými elektrárňami, toto je práve cesta, ktorou sa musíme uberať, CCS. Teším sa na vyhlásenie komisie. Vážení dvaja kolegovia, ktorých tu vidím. Pani Goniny, vy ste jedna a pán David je ďalší. Pani Goniny, chcem sa opýtať, či sa chcete k tomu vyjadriť, pretože ak nedám slovo komisii. Ja by som chcela povedať len toľko, že do veľkej miery súhlasím Chrisom Davisom, aj keď sa nie celkom vždy zhodneme na všetkom. Napríklad vo veci ETS sme sa nezhodli. Ale tejto veci zhodneme, pretože bez technológie CCS myslím, že mnoho cieľov, ktoré sme si stanovili, nesplníme. Isté je pravda, že v Taliansku máme významný projekt, ktorý financuje EÚ. A je tu viacero problémov, ktoré s tým súvisia. Často ľudia, ktorým leží na srdci životné prostredie, nevnímajú technológie CCS ako vhodný spôsob splnenia cieľov v oblasti životného prostredia, teda je to ako by sme boli medzi dvoma mlinskými kameňmi. Teda tí, ktorí sa zo všetkých síl snažia chrániť životné prostredie a plniť cieľa v tomto zmysle, sú proti technológiám CCS, pretože to vnímajú ako niečo, čo je v protiklade s politikou ochrany životného prostredia. A možno by sme sa mohli zamyslieť nad nejakou komunikačnou stratégiou, ktorá by bola jasnejšia a bola by platná v celej EÚ, tak aby sme zvyšovali povedomie o týchto technológiách, aby e, sa chápalo, o čo tu vlastne ide. O CCS sme dlho hovorili, napríklad v Nemecku je viacero komplikácií, čo sa týka uskladňovania uhlíka, e, čo sa týka hľadania vhodných miest na uskladnenie, ale súvisí to aj s témou, o ktorej sme hovorili dnes do poludnia. Vychádza sa toho, že by sa tento projekt mal financovať. Ja to napríklad v prípade elektrárne nepovažujem za vhodné, ale čo sa týka napríklad oceliárni, e, výroby cementu a rôznych iných odvetví, e, za vhodné. Preto je podľa mňa veľmi polutovania hodné, že sme v tejto situácii, že jeden jediný projekt iba sa podarilo doposiaľ uviezť do praxe, aj keď plány boli úplne iné. Ale práve v oblasti cien CO2 sa objavuje aj táto technológia CCS Teda všetko tam tam súvisí, o čom hovoríme. Chcel som sa ešte opýtať, ale už vlastne nemám sa koho opýtať, e, či sa chce vyjadriť, preto dávam slovo komisii. Pán kolega Tulie, ktorý je z oddelenia, ktoré má na starosti nízkouhlíkové technológie z DG pre energie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer. Ďakujeme za to, že ste prizvali aj komisiu. Je mnoho otázok, ktoré súvisia s technológiou aj budúcnosťou v energetickom mixe Európy. Doposiaľ sme nezaznamenali žiadny Eh, demonstratívny projekt. Napriek cieľom, ktoré boli stanovené 2015, eh, do tohto roka sme chceli mať 12 demonstratívnych projektov. Teraz eh, hodnotíme dôvody, prečo technológia CCS zlyhala a nezískala financovanie z programu NAR 300. Je to jeden z najvýznamnejších finančných nástrojov aby sa posunuli tieto technológie z pilotnej fázy do obchodného využitia. A zatiaľ sme ešte len v štádiu, keď sa prehodnocujú prvé návrhy v tomto programe. Laureáti sa oznámili, boli oznámení ešte v decembri a z týchto dvoch energetických skupín CCS a obnoviteľné zdroje energie, iba obnoviteľné zdroje energie získali um, túto cenu o výške 2 miliardy eur. Predbežné hodnotenie uchádzačov v tomto programe, aj to je zaujímavé analyzovať, aký bol záujem o tieto možnosti v roku 2010, ešte keď sa celá vec spustila. Môžem vám oznámiť, že sme obdržali 13 eh, žiadostí o spolufinancovanie projektov CCS. 13 žiadostí. To splnilo takmer cieľ rady, ktorý počítal s 15 projektmi. Eh, bolo dosť potešujúce, že všetky tieto návrhy boli veľmi kvalitné, boli veľmi technologicky vyspelé, a mali taktiež podporu členských štátov. Hovoríme tu o roku 2010. Celý projekt hodnotenia povinnosti plnenia e, týchto projektov e, trval takmer dva roky a čas bežal, e, tieto projekty boli v poriadku. Postupy na základe NAR 300 sa vyžadujú konečné potvrdenie z členských štátov, ktoré predložili tieto projekty so žiadosťou o spolufinancovanie. A tu presne celá vec zlyhala, pretože okrem jedného jediného boli všetky nepodporené. Jeden projekt členský štát podporil, ostatné nie. O niekoľko týždňov a dokonca aj ten jeden eh, stratil podporu. Začali sme si klásť otázky a analyzovať dôvody takéhoto nedostatku podpory v tej konečnej fáze. V tejto chvíli môžeme povedať, e, tak ako nám to oznámili členské štáty, prečo nepodporili e, v konečnej fázi tieto programy. Dôvodom bolo to, že chýbalo financovanie na národnej úrovni, respektíve príspevky prevádzkovateľov. Taktiež boli oneskorenia v procese udeľovania povolení. Tento proces je veľmi komplikovaný. Je tam mnoho rôznych žiadostí, ktoré je potrebné predkladať. V niektorých prípadoch sa nesplnili stanovené lehoty a totiž e, to viedlo potom k neplneniu. E, taktiež e, tam zohrala úlohu národná konkurencia. členské štáty neboli schopné e, napokon potvrdiť e, ani jeden projekt e, aj v dôsledku tejto národnej konkurencie. Ďalej, čo sa týka očakávania vývoja cien uhlíka, aj to zohralo svoju úlohu, ale nebol to jediný dôvod, prečo neboli potvrdené tieto projekty. Komisia vypracuje správu ktorú predloží e, výboru pre klimatické zmeny, v ktorej podrobne zanalizuje dôvody e, zlyhania technológie CCS v tomto programe NAR 300 a myslím, že je priestor aj na ďalšiu šancu. Je to tak stanovené v legislatíve e, programu NAR 300. Zadiaľ nie je stanovený dátum nového predkladania návrhov. Ešte stále sa musia splniť tie procedurálne podmienky. E, najskôr je potrebné, aby prebehla diskusia na úrovni výboru pre klimatické zmeny. E, ďalej je potrebné na úrovni členských štátov pripraviť túto druhé kolo. Teda ťažko teraz špekulovať o tom, kedy e, bude potrebné predkladať novej žiadosti. V každom prípade faktom je, že to prvé kolo tam sme zlyhali napriek obrovským sumám, ktoré boli k dispozícii 4 miliardy. E, my sme k tomu doplnili 1,5 miliardy. Mm, predsa len to nevnímame ako úplne zlyhanie, pretože e, viacero projektov si získalo toto ocenenie a z pomedzi 27 členských štátov 16 sa ocitlo v skupine tých štátov, ktoré mali programy, ktoré získali financovanie. Zároveň z politického hľadiska by som povedal, že komisia plánuje správu o implementácii smernice o CCS. To sa tiež um, plánuje v legislatíve. A túto správu plánuje vypracovať eh, ešte tento rok. Myslím, že aj to bude dobrá príležitosť preskúmať opäť politické aspekty a politické dôvody, respektíve aj dopady zlyhávania tejto technológie v Európe na komerčnej úrovni. Musíme teda analyzovať e, zlyhanie v prvom kole programu NAR 300 a taktiež musíme podrobne analyzovať smernicu predmetom smernicu v tomto smere a potom zrejme budeme mať jasnejšiu predstavu o tom, aké ďalšie kroky je potrebné urobiť, aby táto technológia dokázala fungovať aj v komerčnej sfére v Európe. Myslím, že po veci e, toho oznámenia o CCS by som teraz dal slovo kolegovi, ktorý má to na starosti. Ďakujeme. Od druhého zástupcu komisie to máme z generálne sa pre energetiku a ten dostáva slovo teraz. Ďakujem pekne. Len naozaj chcem doplniť to, čo povedal kolega o podpore veci, ktoré súvisia. Je tu oznámenie, predpokladá sa oznámenie komisie o tom, ako ďalej pre CCS v EU, alebo čo ďalej z CCS v EU. Toto oznámenie už bolo v pracovnom programe komisie na rok 2012 konečnom dôsledku sme sa potom rozhodli, že je správne počkať si na výsledky prvého výberového konania NA 300 a potom pripravíme oznámenia. Teraz vieme, takže sme podobne sklamaní, ako je sklamaný Chris Davis, keď hovoril o časti CCS tohto výberového konania. A máme podobné obavy v súvislosti s projektmi, ktoré boli vybraté v rámci hospodárskeho programu obnovy, či pôvodne tam takisto bolo 6 veľkých projektov CCS, ktoré sa mali zrealizovať. Z toho jeden bol oficiálne ukončený, nemecký projekt a 5 ďalších projektov ako povedal Chris Davis, tam nad nimi je množstvo otázok. Takže sú to závažné obavy ohľadom budúcnosti CCS v EÚ a preto si myslíme, že teraz nastal čas predložiť toto oznámenie a bola jedna verzia textu, ktorá vieme, že teda žiaľ sa dostala eh, eh, na verejnosť. Máme dobrú prax, takú, že sa nemôžeme k tomu vyjadriť, ale Naozaj pravdou je to, že pracujeme na tomto oznámení, snažíme sa ho dopracovať čo najskôr. Podľa nás je to veľmi dôležité oznámenie aj v takej situácii, kedy naozaj dnes vidíme, že je tu aspoň krátkodobý návrat k pevným palivám pri výrobu elektriny v EÚ čo súvisí s mnohými ďalším vývojom v oblasti eh, energetickej politiky, eh, cena plynu, cena ropy, bridlicový plyn v Spojených štátoch. Potenciálne sme vystavení situácii, kedy emisie z výroby elektriny v Európe pôjdu hore v dôsledku vyššieho podielu e, tuhých palív, to znamená výroby elektriny z uhlia a tým pádom vznikne ešte väčšia potreba Uh, zachytávaniu, skladňovaniu uhlíka, teda cez technológie. Viete, že sú tu rôzne ďalšie dokumenty, ktoré komisia pripravuje a ktoré súvisia s dlhodobejšou politikou, s otázkami, ktoré súvisia s klimatickými zmenami energetikou, vrátanie zelenej knihy o rámci po roku 2020 a toto oznámenie o CCS eh, môžeme vnímať v tomto kontexte momentálne. Uh, v, podľa nášho pracovného programu pripravujeme samostatné oznámenie na túto tému. To je asi všetko na dnes z mojej strany na túto tému. Ďakujem. Ďakujem, Chris David. Thank you. Ďakujem pekne. Je ťažké. Naozaj neviem, čo povedať. Áno, chápem, aká je situácia. Ja neviem. Všetko sa stále mení. Ale predpokladám, že nejaké peniaze v tej druhej fáze budú. A pokiaľ viem, tak napriek tomu, že ten proces NH eh, 300 mal byť otvorenou súťažou a napriek tomu je to všetko také tajnostkárske a naozaj ide to oficiálnym postupom. Vnímam to tak, že pravdepodobne tam bude iba jeden uchádzač a to je projekt holandský. Uh, a tu je problém s Holandsko, medzi holandskou vládou a komisiou a dúfam, že tieto problémy sa vyriešia skôr, ako sa rozbehne to výberové konanie pretože je lepšie mať jeden projekt eh, ako, ako žiaden, no neviem, 8 alebo 12 by bolo lepšie, ale aspoň jeden. A potom ešte, takisto sa vrátim k Holandsku, je tu otázka toho, ako využiť peniaze EPR, alebo či sa dá využiť nejaká flexibilita, ktorú tam máme. Jednoznačne boli vyčlenené finančné prostriedky na viacero projektov v Európe, ktoré sa nevyčerpajú. Ja to vnímam tak, že tie peniaze sa väčšinou vrátia do všeobecného rozpočtu. Možno ešte stále sú v tom všeobecnom rozpočte. E, treba ich nejak vybrať, aby sa minuli, ale je tam nejaký manevrovací priestor na vyriešenie tejto otázky? To je moja otázka. A tak optimistickejšie Spojené kráľovstvo, štátny tamník mi stále hovorí, že hoci je veľmi nepravdepodobné, že sa budú uchádzať o nejaké peniaze z tohto projektu, že chcú napriek tomu sa pustiť do CCS v Spojenom kráľovstve a že e, zabezpečia mechanizmy získania kapitálu aj financovania e, výnosov, ktoré sú potrebné na takéto demonstračné projekty. Ja zatiaľ teda nevidím, že by sa niečo dialo Mm, neviem, možno bude prijaté rozhodnutie eh, ešte skôr, ako budú ďalšie všeobecné voľby o dva roky. Dobre, tým sme sa dostali na koniec tohto bodu programu, ako aj na záver dnešného rokovania, teda programu rokovacieho. Ďakujem všetkým, ďakujem kolegyni a kolegu, ktorí vydržali, kolegovi, ktorí vydržali až doteraz Prediskovali sme veci. Ďalšie stretnutie bude 18. a 19. februára tu v Bruseli. Začneme, 18. začneme o 15. a potom druhý deň od 9. E, do 18.30. Prvý deň od 15 do 18.30, druhý deň od 9 do 18.30. Prajem vám šťastnú cestu domov a príjemný zvyšok večera. Končím dnešné rokovanie.